Dobre, takže zaujmite svoje miesta a otvoríme dnešné zasadnutie. No a, a čaká nás zasadnutie. A, prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre revíziu viacročného finančného rámca na roky 2014-2020. Dúfam, že nie sú žiadne pripomienky programu, no a že môže byť schválený. No a rád by som vám tiež povedal, že v rámci písomného postupu tú žiadosť a asociáciu v súlade článkom 54 k iniciatívnej správe Výboru pre regionálny rozvoj o hodnotení e, Fondu pre alebo Európskeho sociálneho fondu. No a zápisnicu z 19. novembra 2015. Má niekto nejaké pripomienky? Ak nie, e, tak táto zápisnica je prijatá. a prejdeme do angličtiny a uskutoční sa prvé zasadnutie e, nášho e, výboru. Nuž, rád by som vás všetkých e, privítal a hlavne našich spravodajcov, pána Obrichta a pani Tomu. No a sú členovia výboru a rovnako členov výboru eh, bude a rovnako členov ďalších výborov, ktorí boli poslaní z hľadiska témy tohto, eh, témy tohto zasadnutia. Tiež vítam za, zástupcov eh, komisie, ktorí zastupujú generálne riaditeľstvo pre rozpočet RTD, OSE, GROW a Employ. A rovnako im ďakujem úprimne za ich účasť. Chcem pripomenúť, že minulý týždeň eh, sa uskutočnila rozprava o eh, revízie v polovici platnosti eh, viacročného finančného rámca na roky 2014-2020. Tému sme pustili na základe vynikajúceho dokumentu, ktorý pripravili naši spolupravodajcovia, pán Olbricht a pani Toma No a tak ako je uvedené v tomto dokumente, eh, v rámci prípravných prác na revíziu komisia alebo výbor pre rozpočet chce eh, preveriť eh, fungovanie a implementáciu nových nástrojov vplyvajúcich z nariadenia o viacročnom finančnom rámci a politické priority na dosahovanie cieľov stratégie Európy, Európa 2020. No už momentálne nás zaujíma hlavne rozvoj rozpočtu, pretože v problémoch, ktoré, s ktorými sa stretáme, ktoré vyplývajú z krízy, kríza, dlhová kríza, kríza v Grécku a kríza migrácie, tak k tomu e, presvedčili mnohé prevody. Je ťažká parlamentná kontrola a je ťažké vysvetliť občanom Európskej únie problémy európskeho rozpočtu. Takže cieľom čo najlepšie zorganizovať a pripraviť túto revíziu v marci 2016 sa uskutoční viacero zasadnutí, podobných ako to dnešné. Táto prvá skupina monitoringu sa bude e, sústrediť na využívanie nástrojov flexibility v rámci 5 finančného rámca a flexibilitu platieb. E, zasadnutie je rozdelené na tri časti. Každá časť bude na, kaž- na začiatku každej časti budeme mať celé prezentácie a na záver každej série otázok a odpovedí No a na záver vystúpia ešte spravodajcovia. Poklady ste dostali k dispozícii. K stanovisko právneho výboru, k otázkam platieb a špeciálnych nástrojov. O 11.00 musíme skončiť toto zasadnutie, pretože nás čakajú hlasovania. Takže ja bude musieť byť prísny pri obmedzovaní a pridelovaní rečníckého času. Najskôr dostane slovo pán Obrich na 5 minút, aby nás uviedol do tý, témy prvej časti a to o nástroju flexibility. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno, <clears throat> dnes začíname diskutovať o revízii alebo predpracovaní viacročného finančného rámca na roky 2014-2020. No a samozrejme, na sa samozrejme ako spravodajcov zaujíma, by sme získali jasný obraz o súčasnej situácii s viacročným finančným rámcom 2020. No a samozrejme, my by sme radi počas nadchádzajúcich týždňov preukázali, že stanovisko rady by malo byť také, že prepracujeme, nielen zrevidujeme MFF alebo skontrolujeme, pretože sa nachádzame vo veľmi ťažkej situácii, takže to žiada isté úpravy, úpravy nariadenia, ale na to, aby sme, aby sme mali túto možnosť, treba najskôr pochopiť, pochopiť ako viacročný finančný rámec funguje, aký je výsledok zavedenia E, flexibility a ustanovenie o flexibilite v rámci viažovačného finančného rámca 2014-2020 po dvoch rokoch fungovania tohto nového finančného rámca e, sa kladie otázka, e, či zjednodušenie funguje, no a poprvé, či to funguje alebo nie. Táto flexibilita, pretože na záver budem mať jasnú otázku, či potrebujeme viac flexibility e, v druhej časti MFF. No a samozrejme, mm, potenciálne viac flexibility v ďalších viacročných finančných rámcoch. Takže to je otázka, či dnes ustanovenia o flexibilite dobre fungujú. Na pochopenie je samozrejme veľmi dôležité pochopiť komplexitu nástrojov, pretože je to veľmi technické a toto je samozrejme celá filozofia konštrukcie. No a druhá otázka, ktorá je dôležitá, to je situácia súčasná, kde sa nachádzame, kde sa nachádzame po využití ustanovení o flexibilite počas týchto dvoch rokov, kde sa nachádzame, aká je dnešná situácia, Aká bude situácia v roku 2016, aké budú dôsledky eh, ustanovenia o flexibilite na druhú časť eh, MFF. Budeme takto pokračovať, alebo nie, to sú otázky nie na dnes, ale budú to následky. No a na to potrebujeme eh, veľmi podrobnú debatu o tom, aké sú skutočne výhody ustanovenia o flexibilite aký, aká je situácia a čo sa dá zmeniť, čo by sa malo e, zmeniť a čo by malo ostať tak, ako je to dnes. Takže toľko na začiatok, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Olbricht, za túto prezentáciu o ktoré e, nás čakajú pre túto revíziu. Takže e, prvá časť sa týka nástrojov flexibility. No a na úvod dostane slovo pán Léner, ktorý je riaditeľ z generálneho riaditeľstva B eh, pre rozpočet a nech sa páči, máte slovo na 15 minút. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne eh, aj obom spoluspravodajcom. Eh, vážené poslanky, poslanci, ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali na to, aby sme prispeli k úvodným analýzam o súčasnej situácie e, v oblasti viacročného finančného rámca na roky 2014-2020 a tým, že ste si vybrali otázku flexibility, e, tak ste nás e, uviedli do jednej z kľúčových tém tejto analýzy. Samozrejme, nie je to nová diskusia, nuž povaha viacročného finančného rámca eh, je založená na obmedzení flexibility, tým, že sa definujú eh, stropy pre hlavné výdavkové kategórie, pre eh, záväzky a celkovo na niekoľko rokov pre platby a záväzky. Viacročný finančný rámec obmedzuje flexibilitu, ale na druhej strane v rámci tohto obmedzeného priestoru viacročné programy výdavkov môže byť dohodnuté a môžu zaistiť financovanie e, v strednodobom e, období. Takže neustále je tu istá rovnováha vo viacerých finančných rámcoch, disciplína, predpovedateľnosť financovania na jednej strane a na druhej strane je flexibilita. Avšak v rámci tohto finančného rámca 2014-2020, e, ktorý máme pred sebou, nás čaká veľmi náročný štart a vlastne flexibility hneď od začiatku. Ako môžem pripomenúť rokovania, ktoré priviedli, nás priviedli k existujúcemu finančnému rámcu. Európska rada vo februári 2013 poprvýkrát prijala finančný rámec, ktorý bol z eh, reálnych eh, podmienkach nižší ako predchádzajúci finančný rámec a s veľmi veľkým zásadným rozdielom celkovo v záväzkoch a platbách, čo motivovalo komisiu k nezvyčajnému kroku vyhlásiť eh, štát, hlav, štátov a vlád, že tento finančný rámec nebude reálny, ak No, nebude zaručená maximálna možná flexibilita. No a tento záväzok k maximálnej miere možnej flexibility sa dostala aj do záverov tejto Európskej rady. Napriek tomu myslím, že treba povedať, že je problémy konkretizovať a zoperacionalizovať túto flexibilitu. No a ak by existovali vysoké priority, ktoré Európsky parlament dal flexibilite, tak ako bojoval Európsky parlament za flexibilitu, no, tak by sme ju v tomto rámci nemali v dnešnej podobe a Mali by sme isté inovatívne elementy, nemali by sme inovatívne elementy flexibility, ktoré vyplývajú priamo z činnosti a priorit Európskeho parlamentu. Takže Máme výsledok 2014-2020, čo je pomerne prísne a tesné hneď od začiatku, ale máme istú mieru flexibility, máme nové nástroje flexibility, ktoré musíme zanalizovať ich kapacite reagovať na potreby Európskej únie za toto obdobie. Na úvod by som rád tiež upozornil ešte na rozlišovanie, ktoré by som rád zaviedol a, to je, že ja budem analyzovať tie nástroje e, flexibility, ktoré sa dajú využívať v rozpočtovom konaní. Mhm, tie flexibility, o ktorých budem hovoriť, sa dajú použiť e, v rozpočtovom procese, rozpočtovými orgánmi a to je veľmi dôležité z hľadiska rozhodovania na rade rozpočtové konanie, kvalifikovaná väčšina, zmena nariadení alebo stropov, eh, čo je jednomyselnosť na rade so súhlasom z parlamentu. No a preto nebudem hovoriť o tom, čo je najlepší nástroj, eh, najširší nástroj flexibility eh, v širšom slova zmysle, a to je revízia finančného rámca. Pretože toto je, túto máme ako možnosť od zavedenia viacročného finančného rámca. Neustále je možné meniť, bolo me, možné meniť finančné stropy e, vo finančnom rámci, ale s e, veľkou požiadavkou na väčšinu, hlavne v rade, e, dočasne bolo možné prijať revízie aj s kvalifikovanou väčšinou, ale od prijatia Lisabonskej zmluvy sa na rade vyžaduje jednomyselnosť a súhlas parlamentu. A pretože toto má rôzne povahy, tak momentálne e, sa budem sústrediť na nástroje flexibility, ktoré sú v rámci existujúceho rámca a ktoré sa dajú mobilizovať v rámci rozpočtového konania. otázka, ktorú si musíme klásť nástrom flexibility z vyššieho hľadiska je, e, či dokáže vyriešiť eh, nízke marže v rámci tohto VFR. I tiež je dôležité si uvedomiť, že eh, pravdepodobne zatiaľ nikdy sme nemali eh, VFR, ktorý má takéto nízke marže. No a to je výsledok dvoch vecí. Na jednej strane veľmi nízke stropy, no a, alebo prísne stropy a na druhej strane želanie spolu zákonodarcov čo najviac predprogramovať tieto stropy od začiatku takže Všeobecne máme 1% stropov na roky 2014 až 2020, ktoré nie sú predprogramované. 99% je. Takže to je už náročná situácia. Hneď od začiatku po druhé e, nepredvídateľné okolnosti, myslím, že to nemusím teraz vysvetľovať v súčasnej dobe, no a politické priority sa tiež môžu zmeniť ako stále poukazujete, na obdobie VFR, alebo teda obdobie 7 rokov, eh, sa nezhoduje s mandátom parlamentu. No a teraz eh, konkrétne parlament a komisia sa zmenili na tých, ktorí stanovili ten rámec, na tých, ktorí ho musia teraz implementovať. Takže všetky tieto úlohy eh, treba riešiť pomocou flexibility dve skupiny nástrojov flexibility e, existujú v rámci rámca. Jedna je to skupina tzv. osobitných nástrojov, ktoré umožňujú v rámci ročného rozpočtového konania prekročiť stropy, e, môžu byť prijaté e, riadne čiastky, a to tak v rámci záväzkov, ako aj platieb, a to je názor Rádia parlamentu. No a táto otázka e, platieb nad rámec stropu, myslím, že e, ďalší rečník sa bude zaoberať právnymi aspektami tohto. Komisia nepochybuje, že na tieto nástroje záväzky aj rady môžu byť prijaté nad hranicu Nuž boli rekalibrované, ako vidíte na dokumente pred vami. Dva stĺpce, ktoré sa použili v roku, využili ceny v roku 2011 na porovnateľnosť. Rezerva na núdzovú pomoc bola navýšená v, na nepredvídateľné udalosti v tretich krajinách na vojenské operácie Európsky fond Solidarity bol nominálne znížený, ale stále je vyšší ako Eh, bol kedy využitý, ten, sa, ten je na, určený na veľké katastrofy v rámci EÚ a existuje možnosť preniesť to jeden rok eh, fond na prispôsobenie globalizácii a ten bol tiež nominálne znížený, ale je tiež vyšší ako akékoľvek využitie z minulosti. A to súvisí so stratou pracovných miest, súvisí s globalizáciou, No a na záver, čo je najdôležitejšie v kontexte rozpočtu, nástroj flexibility, ako hovoria insidery, ho nazývajú flex. Takže flex je veľmi dobrým elementom, pretože v súčasných cenách prekračuje 500 miliónov ročne, môže sa kumulovať v priebehu niekoľkých rokov a nie je predurčený na žiadny špecifický účel, takže rozpočtový orgán môže rozhodnúť o tom, e, na čo sa táto čiastka môže prideliť a pravdepodobne preto je to také hodnotné. Všetky tieto nástroje už boli využité v rámci rozpočtového postupu na rok 2014 a 2015. Tie čiastky máte v tejto tabulke. Najdôležitejšie využitie z kvantitatívneho hľadiska je však využitie nástroja flexibility na rok 2016, tak ako ste eh, to práve odhlasovali v kontexte rozpočtu 2014 Viac ako 1500 miliónov bolo už mobilizovaných. Flex je už v tomto úplne vyčerpaný na prvé 3 roky v kontexte tretieho balíčka pre migráciu. A možno by som ešte mal dodať k tomu, že po roku 2016 Flex bude opätovne vstupný, kde každý rok bude, pri, bude disponovať Českou viac ako 500 miliónov ročne. Ale do konca roku 2016 bol plne e, využitý a vyčerpaný. A toto boli nástroje, ktoré už existovali a ktoré umožňujú prijať doradočné čiastky ešte k tým celkovým čiastkám finančného rámca, ale nástroje, medzi nástroje flexibility patria aj dôležité nové nástroje, ktoré zatiaľ čo nemôžu zvyšovať celkovú čiastku, umožňujú premiesnenie no, predovšetkým záväzkov medzi jednotlivými kapitolami alebo okruhmi a, a čiastkami, takže je tu global margin pre záväzky, hlavne pre e, rast a zamestnanosť a hlavne zamestnanosť mládeže, čo signalizuje zámery zákonodarcu pre tieto nástroje, no a stručne umožňuje marže, ktoré nie sú využité v rámci rozpočtu, aby sa zhromaždili, akumulovali a pridelili na nové úlohy, napríklad v rámci iného, iného oddielu. A ďalším nástrojom e, je že kontingencie, tá umožňuje prekračovanie výročných stropov pre platby a záväzky až do výšky 0,03 HND eh, Európskej únie, no a komisia konzultuje rozpočtové orgány vždy, čo táto čiastka eh, predstavuje z hľadiska eur. Je to približne 4,5-4,4 miliardy ročne. Avšak eh, táto marža umožňuje osobitné, osobitný rozpočet v rámci daného roku, neumožňuje zvýšiť celkové čiastky a preto musí byť kompenzovaná e, v neskorších rokoch na to dobratím života. Takže je to nástroj na také premiesnenie. Čo sa týka ostatných veľmi dôležitých prvkov e, nástroja flexibility, ktoré majú inú povahu, jednou z nich je aj to, že referenčné sumy, ktoré sú v legislatívnych nariadeniach o viacročných programoch môže byť teraz prekročené alebo dokonca podrozpočtované do výšky 10 v danom rozpočtovom roku v odkaze na legislatívne schválené množstva. Toto je flexibilita, ktorá umožňuje posilniť niektoré programy, pokiaľ tu existuje určitá rezerva, alebo samozrejme umožňuje aj predbežné zásobenie menov pre jednotlivé e, kapitoly, ktoré napredujú rozličným tempom. Takéto zmeny sú samozrejme želateľné. V neposlednom rade ako nový nástroj je rezerva pre prípadnú krízu v pôdohospodárskom sektore, e, ktorá sa navyšuje o sumu 400 e, miliónov eur e, každý rok, pokiaľ by sa vyskytla nejaká krízová udalosť. Pokiaľ sa táto suma nevyčerpá, potom sa táto suma v nasledujúcom roku využije na platby farmárom. Aby som ilustroval možné využitie dvoch nových nástrojov pre e, presúvanie a pre e, plánovanie neočakávaných udalosťou, udalosťami medzi jednotlivými kapitolami, medzi jednotlivými rokmi, napríklad e, globálna marža pre záväzky je v súčasnosti predvídaná v legislatíve do roku 2017, avšak pokiaľ rozpočtový orgán by chcel využiť marže určené pre ďalšie roky po roku 2017, bude môcť mobilizovať túto kontingenčnú maržu tým, že presunie marže e, z ďalších rokov do skorších rokov a samozrejme tým sa vysporiadať v prípade urgentných udalostí v súčasných rokoch. Konec koncov tieto nástroje však nedávajú veľké možnosti vo, vš- v rámci, vo viacročnom finančnom rámci vš- vo všeobecnosti. Teraz by som vám iba raz pripomenul, niekoľko slov ku globálnej marže pre záväzky. Tá sa vyčerpala okamžite na to, aby sa alokovali 2,4 miliardy eur na vytvorenie fondu EFSI, Európskeho fondu pre strategické investície. To sa okamžite preukázal potenciál tohto nového nástroja. nástroje sa môžu využívať takisto na platby. A kontingenčná marža e, bola tým nástrojom, ktorý sa zatiaľ ako jediný využíval, bola mobilizovaná v roku 2014 a umožnila 3,2 miliardy a učila ich na platby e, v nedoplatkoch v oblasti kohezných platieb a podobné použitie dohodnuté už na roky 2018 a 2020. Nakoniec ten posledný nástroj, ktorý je novým nástrojom eh, v našich nástrojoch eh, flexibility i globálna marža pre platby, tá umožňuje sprístupniť opätovne rozdiel medzi e, stropom v danom rozpočtovom roku a vykonanými platbami. Tu, aby sme preznali zásluhu tam, kam patrí, toto bolo navrhnuté a zavedené Európskym parlamentom počas e, rokovaní o súčasnom finančnom rámci. Očakávali by sme, že Celkový potenciál tohto nástroja sa ešte len ukáže v nadchádzajúcich rokoch, pretože toto predstavuje aj záruku, že všetky platby, ktoré sú v tomto finančnom rámci, môžu byť využité e, s jedným upozornením v poznámke počiarov. Za ostatné tri roky môžeme prerozpočtovať 7, 8 alebo 9 miliónov. Takže nemôžeme mať e, ten rozdiel medzi stropom a vykonanými platbami v danom e, roku príliš veľký, aby sme nenarazili na túto prekážku. V každom prípade tento nástroj by umožnil, že všetky alokované e, sumy na platby môžu byť využité. A to je veľký rozdiel oproti predchádzajúcemu finančnému rámcu. Ako si niektorí z vás spomínajú, viac ako 50 miliárd eur v platbách, ktoré boli e, vyčlenené, nemohli byť vyčerpané, pretože boli alokované do zlých rokov, kedy e, sa e, vykonávania a realizácia projektov nebola taká silná. A kde sa nám hromadili nezaplatené pohľadávky. Tento nástroj má tomu zabrániť, aby sa zabezpečilo rovnomerná distribúcia platieb. Tento nástroj bol mobilizovaný zatiaľ vo, veľkej mal, e, vo veľmi malej miere. V roku 2015 to bolo 106 miliónov eur, ale očakávame, že tento nástroj bude hrať veľmi, veľmi dôležitú úlohu v nadchádzajúcich častiach e, finančného rámca. Takže záverom e, úlohou komisie, ale ako aj našou vašou úlohou, bude analyzovať fungovanie týchto osobitných e, nástrojov, aby sme preskúmali ich dostatočnosť e, v rámci platobných stropov a mal by som pripomenúť ešte jeden rozmer, na ktorom pracujeme v podobnom, ale predsa len trochu odlišnom kontexte. A to je rozpočet zameraný na výsledky. Pracujeme veľmi intenzívne na záležitosti zjednodušenia. To takisto môže viesť k určitým návrhom, aby sme zjednodušili mobilizáciu tohto nástroja flexibility, pretože niektoré z nich sa mobilizujú predsa len veľmi zložitým spôsobom. Kontrolujeme to samozrejme veľmi citlivo, je nám jasné, že niektoré nariadenia budeme musieť zmeniť, predovšetkým finančné nariadenia, a to nie je jednoduchý proces v každom prípade. Avšak náš podpredseda sa veľmi intenzívne sústreďuje na proces zjednodušenia, takže dúfame, že aj tieto postupy a konania budú v konečnom dôsledku revidované v neposlednom rade to sa takisto týka rezerv a marží, ale má to aj dopad na nástroje flexibility. A to je otázka celkového trvania budúcich finančných rámcov, e, pretože trvanie a flexibilita a predpovedateľnosť e, sú priamo prepojené nádoby. Ďakujem ešte raz, e, takže ďakujem veľmi pekne za priestor. Merci pour cet éclairage. Ďakujeme za toto vyjasnenie. Návrhy komisie by sme potrebovali čo najrychlejšie, to by nám umožnilo pokročiť. Teraz dám slovo pani Evelyn Velder, šéfke rozpočtového delenia e, právnej služby e, parlamentu. Máte 5 minút z vašej strany. Ďakujem pekne Obmedzím sa naozaj na 5 minút. Dostali ste právne stanovisko, kde dohlbky preverujeme problematiku, takže len to zhrniem, keďže to máte písomne. Ešte snáď e, poznámka na úvod. Všetci vieme, že otázka mobilizácie pre tieto špeciálne nástroje nad rámec alebo pod E, hranice, pod, e, pod tie stropy. Si asi spomeniete, že, e, že sme si nad tým lámali hlavu počas rozpočtových rokovaní minulého roku a to sa mohlo vyriešiť prijatím dvoch vyhlásením unilaterálnym parlamentu a rady, ktorí dosiahli dohodu. Prejdime teraz k takej analýze toho, čo sú záväzky tu je jednoduchá je, e, otázka článok 3, odsek 2, e, e, nariadení a úvodné ustanovanie 5 explicitne hovoria, že tieto nástroje môžu byť mobilizované i mimo stropných hodnot a záväzkov. Ale treba tu rozlišovať medzi dvoma skupinami týchto osobitných nástrojov Tri z týchto nástrojov e, vychádzajú z mechanizmu kompenzácie medzi viacerými rokmi. To znamená, že nemôže sa prekročiť e, celkový strop e, CFP. Toto platí pre maržu pre neprevydateľné udalosti, takisto článok 14 a 15 nariadenia všeobecných marží pre záväzky týkajúce sa zamestnanosti a pracovných miest a tiež e, nástroj flexibility pre nezamestnanosť mladých. Pokiaľ ide o ďalšie štyri osobitné nástroje, e, rezervu na e, náhlu pomoc, nástroj flexibility a uspôsobenia, je tu vylúčená kompenzácia. Z toho vychádzame, že všetky záväzky, ktoré sa na toto mobilizujú, by sa mohli pridať aj nad rámec celkového stropu. Táto e, textová analýza vychádza i zo záujmu e, deklarovaného radou na stretnutí 7. 8. februára 2013, kedy sa uvoľnili rokovania e, o CFP a že osobitné nástroje by mali byť kalkulované, pokiaľ ide o záväzky nad rámec e, viacročného finančného rámca. Tento prístup e, e, sleduje komisia presne. Z tohoto vyvodzujeme, že pre tieto štyri osobitné nástroje mohol, mobilizácia nad rámec e, e, stropu je e, výborne realizovateľné, pokiaľ ide o e, viazané rozpočtové prostriedky a efektívne sa to mobilizuje, mobilizovalo mimo stropov. Aká je teda situácia? Ako to vyzerá e, v oblasti platieb? Nuž, tu e, predpisy ne, nemajú povahu Biblie. Možno by sme mohli túto dvojzmyselnosť zmeniť prvom rade úvodné ustanovenie 5 a článok 3 odsek 2 e, nehovorí len o prekračovaní stropných hodnot, pokiaľ ide o záväzky. Ale my si myslíme, že text samotný nariadenia obsahuje dvo, na dvoch miestach pasáže, ktoré vyjasňujú, že platby môžu byť mobilizované nad rámec CFP. To je, e, platí pre prostriedky, ktoré sa odkazujú na odsek 4, odsek, e, paragraf 1, odsek 4. A toto nariadenie e, odkazuje na 3 odsek 2. A tento odkaz je dôležitý, pokiaľ ide o mobilizáciu nástrojov osobitných e, záväzkov, takisto znamenajú doplnkové e, prostriedky, ktoré sa pridávajú k stropom CFP. Článok 13, odsek 4 ďalej hovorí o, e, o tom, že expresi, expresne, že použitie marže na nepredvydateľné udalosti sa má kompenzovať pre záväzky, viazané prostriedky aj pre e, platby. Tieto e, marže táto marža pre nepredvídateľné udalosti je jeden osobitný nástroj, ktorý sa spomína v článku 3 odsek 2. Preto je jasné, že rovnaký spôsob mobilizovania čiastokov e, nad rámec by mal existovať rovnako e, pre ďalšie osobitné nástroje, ktoré sa precízne spomínajú v tomto e, článku 3 odsek 3. Je to trochu technické, ospravedlňujem sa. K tomu ešte pripúdajú e, argumenty e, dobrého finančného hospodárenia. Prvý argument sa opiera o princíp, e, že platba má nasledovať po záväzku. Tento princíp je zakotvený viacročného finančného rámca a keď záväzky sa mobilizujú nad rámec stropov, Platby by rovnako mali byť e, budžet, rozpočtované e, nad e, tento strop. Opačný prípad by viedol k situácii, kde všeobecná marža na platby podľa článku 5 nariadenia by sa spotrebovala mobilizáciou osobitných nástrojov, ale táto marža v článku 5 ale bola špeciálne pripravená na to, aby sa zabezpečilo, že stanovené platobné stropy 9 miliard, e, stanovené teda Európskou radou v rámci, by mohli byť e, do plnej miery využité, aby sa potvrdili e, stropy záväzkov, kde je 960 miliónov eur. Pokiaľ ide o rešpektovanie článku 323 e, a rešpektovanie právnych e, záviskov voči tretím stranám, tak je tu jasná, jasný zámer zákonodarcu e, kompenzovať príliš tesné marže maximálnou flexibilitou s cieľom umožniť rešpektovať záväzky únie, ktoré vychádzajú z článku 323 a táto, tento predpis vyžaduje, že parlament, rada a komisia e, bdejú nad disponibilitou finančných prostriedkov, aby si EÚ mohla splniť svoje právne záväzky voči tretím stranám táto e, ochota sa bola e, vytesala, tak povediac, e, do mramoru viacročného finančného rámca. Takže rozlišovanie medzi záväzkami a platbami keď nechceme prekročiť stropy, riskuje ísť rozpor s rešpektom právnych záväzkov vo vzťahu k tretím, ktoré vyťahuje, vyžaduje primárne právo. Z tohoto vyvodzujeme, že tento text nebráni mobilizácii prostriedkov platobných nad rámec marži a že táto mobilizácia nad tieto stropy korešponduje e, e dobre princípu dobrého e, hospodárenia a vôle e, zákonodarcu. Mike. J'ai noté qu'il ne serait pas téméraire de notre part. Určite by sme eh, sa nechceli vyhybať tomu vyjasniť túto eh, otázku. Tento, táto právna rada je určite užitočná. Teraz eh, po týchto oznámeniach dám slovo najprv pánu Olbrichtovi. Uh, yes, I, I think that... Áno, myslím si, a okrem toho, myslím si, že ohľadom tohto záveru by sme naozaj potrebovali certifikáciu, e e, pretože tieto právne záležitosti sú veľmi dôležité, avšak e, možno sa v tom ľahko stratiť. Čo však je vo všeobecnosti tá dôležitá poznámka je to, že ten celkový problém je to, že na začiatku sme vždy v tlaku medzi záväzkami a pohľadávkami. A tá, tá marža a rezerva, ktorá je naprogramovaná v objeme 10%, je veľmi nízka. Takže musíme sa nad tým zamyslieť, pretože práve z toho pramenia mnohé problémy. Otázka a samozrejme pokiaľ je možné požiadať e, komisiu reagovať na túto právnu analýzu, pretože e, tam vnímam problém toho, čo je možné a čo nie je možné. Pretože problém je jasný a to sú platby. Pokiaľ použijeme tieto osobitné nástroje pre záväzky, otázka je, môžeme ich využiť aj pri platbách, pretože toto je ten e, starý problém, ktorý sme mali s radou je to naozaj kontroverzné, či takéto marža rezervy môžu byť využívané aj v platbách. Vieme si e, predstaviť, že by to, pokiaľ by to nebolo nelegálne, tak e, to e, je aj možné. Tak prečo sa to nerobí? Je to dobrá otázka alebo nie? Takže toto je iba zjednodušiť tú ilustráciu. Ďalší prvok, ktorý je veľmi dôležitý, je, že máme otázky, ktoré sa týkajú roz, dvoch rozličných nástrojov. Prvá otázka je, akým spôsobom to technicky môžeme urobiť a druhá otázka je, kedy to urobiť. A otázka je, akým spôsobom definovať e, tie podmienky, ktoré nám umožnia využiť tieto nástroje. Máme jasnú definíciu Eh, osobitých udalostí, ktoré nám umožňujú spustiť takéto mechanizmy. Pretože eh, utečenecká kríza je to kríza, alebo nie, to nie je kríza. Takže nemáme ani jasnú definíciu problémov a to by sa malo revidovať. Takže ide tu aj o eh, právne, právny spôsob nasadenia, ako aj samozrejme objasnenie niektorých definícií. Madame Thomas, Et Merci. je donnerai la parole à la Commission pour une... Slovo komisii na krátku odpoveď. Ďakujem eh, diskutujúcim. Bolo to veľmi zaujímavé a eh, odnášam si z toho hlavne tú myšlienku dobrého rozpočtového hospodárenia v rámci tomto viacročného finančného rámca, ak si dobre uvedomujem, tu máme na jednej strane e, rámec veľmi redukovaný a na druhej strane tiež odskok medzeru medzi e, platbami a záväzkami. My e, nachádzame sa dva roky po začiatku tohto viacročného finančného rámca. Musíme ešte pokračovať 4 roky a už tu, tu pokiaľ ide o rozpočet 2016, ktorý sme práve e, ktorý potvrdzujeme, a to je taká forma otázky, nachádzame sa maximálne e, v maximálnych hodnotách použitia týchto špeciálnych nástrojov, takže možno nie, pokiaľ ide o platby, e, ak som dobre pochopila, čo hovorila náša právna služba, minimálne pre záväzky to platí, ale len čo sa tento rozpočet odhlasuje zasa, zistujem, že sú tu nové záväzky rady pre Turecko, ktoré bude treba e, naplniť na novo e, do rozpočtu. Mám dojem, že e, viacročný finančný rámec, alebo že neustále revidujeme rozpočet, neviem, ako to skončí. A otázka, ktorá tu, ktorú tu chcem položiť, alebo teda jedna z otázok, čo nám ostáva vlastne v rámci marže? A keď máme ešte možnosti? Nepoviem, keby to bol posledný rok. Mohli by sme si povedať, že nejak sa, nejak sa už zariadíme, ale na, na 4 roky, ktoré ostávajú a vychádzajúc z toho, že ide jedna kríza za druhou, čo nám, ešte, čo nám vlastne zostáva? Krátka odpoveď, pán Werner. Merci. Um, with regard to uh, the question of... Čo sa týka otázky uh, pladieb nad uh, rámec stropov, komisia vždy zdieľala a súhlasila s právnou analýzou parlamentu v tom rozsahu, že takéto platby potom možno nadrozpočtovať, podobne ako záväzky čo sa týka rozpočtových rokovaní a jednaní, ktoré sme zatiaľ absolvovali, nám okolnosti umožnili, aby komisia a rada nesúhlasili a vlastne e, e, fungovali s dvomi e, rozličnými interpretáciami. Rada s menšou, s menšou rezervou a komisia s väčšou to samozrejme pretrvá, pokiaľ budeme mať dostatočné rezervy pod jednotlivými stropmi. Avšak e, pokiaľ budeme e, v zložitejšej situácii a budeme potrebovať, kde rada a parlament budú musieť si rozličné postoje vyriešiť. Samozrejme, je to veľmi pravdepodobné, že sa navrhne právna klarifikácia, a právna interpretácia daného textu. Avšak zmenou právneho textu e, ten predpoklad je jednohlasnosť v tomto prípade. A e, samozrejme musí v ňom byť jasne odzrkadlené, či takýto krok príjmeme. Takže je to zložité, avšak veľmi e, pravdepodobné, že takéto interpretácia sa nájde tým či oným spôsobom e, v kontexte revízie a prepracovania. Otázka, že čo je ešte stále dostupné v rámci nástrojov flexibility, e, nie je to e, jednoduchá otázka na zodpovedanie v jednoduchých číslach. Je tu samozrejme Eh, otázka, do akej miery budú jednotlivé nástroje flexibility mobilizované v nadchádzajúcich rokoch. A som si istý, že tieto nástroje sú vždy rok za rokom k dispozícii a eh, flexibilita bude opäť eh, na novo dostupná po roku 2017. Budeme mať k dispozícii 500 miliónov, čo nie je nejaká veľká suma vzhľadom na rezervy a marže tie stále sú, aj keď v menších množstvách, avšak e, otázka je, ako to bude situácia vyzerať po schválení ďalšieho nového rozpočtu a ako to bude mať e, dopad na záväzky. A otázka je, či tieto marže, respektíve rezervy, budú zachované a budú môcť e, recyklované do podoby nástrojov flexibility. Avšak v súčasnosti vám nemôžem povedať nejaké konkrétne číslo, ktoré by bolo, nebolo závislé od vašeho rozhodnutia. Ďakujeme. Pred, na rok 2016 sme mohli využiť maržu, pretože v 14-15 sme ju nevy, nevyužili dostatočne. Pán Fernández, budem veľmi stručný. Myslím si, že táto situácia je jasná i rade, pretože nedáva vôbec zmysel hovoriť o flexibilite a potom povedať, že je to v rozpočte. Ak sa hovorí o flexibilite a nástrojoch flexibility, tak to tým chceme povedať, že ide, sme mimo rozpočtu. Inak by sme potom to meno mohli zmeniť. Nemusíme použiť slovo flexibilita. Ale rada asi dobre rozumie duchu a argumentácii, o to tu ide táto interpretácia nám jednoducho vyhovuje. My potrebujeme im povedať, urobte správnu e, interpretáciu, interpretujte to správne, pretože je to záväzok, ktorý oni prijeli. A keď sa pozrieme na, za, e, na, na nástroj flexibility, nedáva zmysel povedať, že budeme akceptovať, že záväzky e, budú v rozpočte a potom e, e, i, i, i následok je v rozpočte. To je úplná nekoherentnosť. I rada by predsa mala byť koherentná. Treba im pomôcť, aby boli koherentní a treba im vysvetliť, e, právne stanovisko, ale toto právne stanovisko budú do, dobre chápať, dobre vedia takisto, že prijali viacročný finančný rámec s záväz, so záväzkami 960 za 960 e, miliónov a vedia tiež, že e, platby, tieto platby sú mimo rozpočtu, inak teda by ten e, odskok bol oveľa väčší než ten, ktorý by nám asi nikomu nevyhovoval. 31. december 2013 tu bolo 280 miliard záväzkov nesplatených a k tomu e, sa pridali ďalšie iné platby. Jednoducho tieto faktúry prichádzajú teraz do komisie. Ešte niekto? Takže predsa len pán spravodajca. Ja chápem to, ale z politického hľadiska viem, že Jose Fernandeš lepšie vie ako ja. čo to znamená z finančného hľadiska. Dojdeme sa na tom, alebo zhodneme sa na tom, že sa nezhodujú naše názory. Čo to znamená medzi radou a parlamentom. Možno je to v detailoch tieto záležitosti, ale politická pripomienka je takáto niekto. Je to tak. To je otázka, že dúfame, že to nebude fungovať pripravíme rozpočet a dúfame, že bude fungovať. Takže to je negatívny prístup k rozpočtu. Že ak dúfame, že máme menej pladeb od začiatku úplne, ďalej tam dáme viacero záväzkov, ale nie pladeb, tak dúfame, že to nebude fungovať. Takže budeme spokojní, keď to nebude fungovať. A tá politika, to je zlyhanie. To je politická pripomienka, áno, ďakujem pekne. My ukončíme túto prvú časť, ktorá bola veľmi zaujímavá. Máme právny základ, môžeme robiť, čo chceme, pokiaľ sa partnery dohodnú a dajú peniaze, predložia alebo položia peniaze na, na stôl. No a Minulý rok sme mali dobrú prípravu na problém platieb, aby sme ich hľadali v trialógu a zmierovacom konaní. Čakajú nás ešte ďalšie kola. No a teraz prejdeme k druhej časti. A druhá časť teraz sa týka frontloadingu a konkrétne toho, čo je uvedené v článku 15 nariadenia o VFR Horizon 2020 Cosme Erasmus Plus a iniciatíva pre zamestnanosť mládeže. Dostanú slovo zástupcovia generálnych hajiteľstiev, ktorí tu dnes sú. A každý na 8 minút, ale skutočne 8 minút. Ja viem, že ste sa pripravili. A ja vám už vopred ďakujem za stručnosť. No a slovo najskôr dostane pán Christoph Prult na Horizont 2020. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja sa snažím povedať čo, čo najstručnejšie. Áno, takže čo sa číta Horizontu 2020, iste si spomínate, že počas diskusí o viadročnom finančnom rámci eh, sa rozhodlo, že 200 miliónov eur eh, bude predvyplatených rok 2014, čiže konkrétne mali sme rozpočný na rok 2018, 2019, 2020, neplatne to bolo v roku 2014. No a kolega eh, Messier Lenner už povedal, eh, eh, vykompenzovali sme tým pokles medzi tými dvoma finančnými rámcami. Rozhodli sme sa, že využijeme tento dodatočný fond, 90% z tohto dodatočného fondu, že požičame Európskej rade pre výskum, no a 50% na Marie Curie. Takže treba nájsť ktoré pomôžu v tomto v tomto eh, období. No a No a to skutočne umožnilo vykompenzovať tieto dva roky a reagovalo eh, na otázku na veľké žiadosti na tieto programy rok 2013. 13, eh, skončil väčšiny rozpočtu, takže aby sme umožnil to eh, financovať 50 eh, projektov za ERC a pre Marie Curie to umožnilo financovať eh, aktivity, ktoré by inak neboli možné zrealizovať. To znamená mobilita medzi zamestnancami v priemysle a akademické obci. Už a momentálne v roku 2015 je výborná doba na bilancovanie sme, mali sme celkový rozpočet vo výške približne 19 eh, miliárd eur. 13,9 eh, miliardy bolo implementovaných eh, našimi aktivitami, čiže vízii na predkladanie návrhov ďalších 5,2 miliardy umožnili financovať ďalšie veci ako verejno-súkromné partnerstva, tie známe joint undertaking, a verejno-verejné partnerstva a rovnako e, finančné nástroje no a rovnako e, administratívne e, náklady. No čo sa týka implementácie, reálnej implementácie, po dvoch rokoch um, bolo dostali, alebo eh, dali 158 víziev na prekladanie eh, návrhov, dostali sme viac ako 45 tisíc eh, návrhov, z toho bolo financovaných viac ako 6500 projektov, takže ak to prepočítame, je to miera úspešnosti 13%, čiže jeden návrh zo 7 bol financovaný, ale keď vezmeme návrhy, ktoré boli pozitívne zhodnotené expertami, tak jeden, jeden z troch návrhov, jedna tretina návrhov, ktoré nezávislí experti zhodnotili, že majú nárok na financovanie, no a um, ehm, to boli financované, a ten jeden z troch bol financovaný EÚ. Nuž v rámci programu Horizon 2020 sme nemali e, veľký problém implementovať 100% e, rozpočtu, či už to boli záväzky alebo platby. No a sme tiež optimistiami koncom roka, že budeme implementovať celú výšku rozpočtu. Nože a teraz sa rozpočie na 2000 17 eh, roky 2016-2017 sú predmetom diskusí, no a návrh je nasledovný na rozpočtovú úroveň pre Horizont 2020. Máme eh, približne 20,5 miliardy eur, eh, z toho 14 miliard bude implementovaných cez výzvy na predkladanie návrhov a 6,5 miliardy cez verejno-verejné partnerstva partnerstva, verejno-súkromné partnerstva a finančné návrhy, ako aj na, bude implementované na finančné výdavky. Vy obdržíte v blízkej budúcnosti e, záverečné e, výsledky ex posta hodnotenia 7. E, rámcového programu pre výskum. Podľa našich informácií by to malo byť v januári. No a tým získame viac informácií o re, reálnom dopade 7. Eh, rámcového eh, programu pre výskum, o prioritách a pre občanov. No a čo sa týka hodnotenia eh, v polovici platnosti horizontu 2020, do konca roka 2017 by to malo byť ukončené. Takže ten timing, čo nie je adekvátny pre revíziu viacročného finančného rámca. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem vám za pozornosť a ďakujem vám veľmi pekne za dodržanie čase. Časom bolo to jasné a výstižné za 5 minút 29 sekúnd. No a slovo teraz dostáva pani Kristin Schreiber pre program Kosme. Na 8 minút, nech sa páči. No, I press the wrong button. Ďakujem pekne, naozaj len veľmi stručne. E, prehľad o vykonávaní programu v roku 2014 sme dosiahli 100% pre finančné rámce a 100% pre ostatné v roku, v roku 2015, aj keď rok ešte nie je ukončený, e, si myslím, že sa nám podarí dosiahnuť 100% do konca roka. No ako viete, okrem finančných nástrojov, ďalšie časti, časti programu sa implementujú e, cez význam predkladania návrhov. A preto som rada ilustrovala dva, dve najdôležitejšie výzvy, a to je Enterprise Europe, Europe Network a e, Erasmus pre mladých podnikateľov. Nuž, e, nariadenie o kozme, e, hodnotenie v polovici platnosti tiež očakáva v roku, alebo plánuje v roku 2017. Takže na tejto prvej strane, čo sa týka siete Enterprise Europe, vidíme, že 1. januára 2015 nový začiatok na obdobie 7 rokov. Ehm, boli predložené dve výzvy na prekladanie návrhov ehm, a využili sme ehm, rámcové dohody o partnerstve. V roku 2014 sa tiež uskutočnili dve výzvy. 94 konzorcií bolo zvolených, ktoré zahrnili 559 organizácií zo všetkých 28 krajín EÚ plus 6 participujúcich krajín z COSME, niektoré patrí Turecko, Moldavsko, Island a ďalšie. Prvý SDA sa týka aktivít na roky 2015-2016. Rada by som eh, poukázala, že príspevok NC e je vždy maximálne 60% a to je z pracovného programu COSME na roky 2014 2015 v celkovej výške približne 100 miliónov eur. Eh, tento rozpočet bude do konca roka 2015. Mne jazený prvá výzva bola už úplne ukončená a FPS a SGS sú podpísané. No a v rámci druhej výzvy tiež sme ukončili už hodnotenie. Eh, vybrali sme viacero konzorcií. No a proces na eh, podpísanie SGS eh, prebieha ešte 4 ďalšie návrhy boli predložené. Arménsko, Ukrajina a iné krajiny zatiaľ nepodpísali, sme aj čakajú na ratifikáciu. A tiež bolo vy, vykonaná prvá prieskum na 6-mesačnú prevádzku, čo poukázalo na to, že prevádzka príbeh mm, beží dobre. Erasmus pre mladých eh, podnikateľov, eh, ročne sa uskutočňujú výzvy a podpisujú sa rámcové dohody na granty na 24 mesiacov vo všeobecnosti. Myslím, že treba poukázať na to a parlament si to myslím veľmi dobre uvedomuje, eh, že predkladaných je veľa projektov, ktoré sa dajú a ktoré sa nedajú všetky financovať kvôli nedostatku financií na rok 2014 a to je cyklus 7 bolo predložených 111 návrhov a z vybratých 15 eh, projektov eh, z 111 organizácií, opätovne zo všetkých 28 eh, krajín Kozme. No a v roku 14 projektov bolo objeme približne 14 miliónov eur, čo sme nemohli financovať kvôli obmedzeniu rozpočtu výzvy roku 2015. Zatiaľ bolo predložených 105 návrhov, 17 projektov Eh, eh, vybraných 130 eh, organizácií z celej Európskej únie z hľadiska rozpočtu. 5,5 milióna v roku 2014. Za rok 2015 je to už 7,8 milióna už s použitím flexibility v rámci pracovného programu COSME a dúfam, že na rok 2016 budeme mať 8,7 milióna. Teraz prejdem k finančným nástrojom. Viete, že 60 celkového rozpočtu eh, Kozme je venované dvo, eh, dvom finančným nástrojom. Eh, nástroj aktivity pre rasta a Eh, záruka vkladov, no už v roku 2014 eh, bol rozpočet úplne viazaný tak eh, na záväzky a platby. Na rok 2015 očakávame podobnú situáciu na základe záväzku, to je 175 miliónov, navýšené o, o príspevky tajných krajín, a čo bude ďalej ešte poistené do konca roka, dodatočnou sumou 8,8 milióna a to z transferu DEC 31, ktorý bol schválený rozpočtovým orgánom. My sme chceli eh, vysloviť vďaku tiež výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu, ktorý schválil eh, tento transfer pre nástroj COSME z celých čiastok frontloadovaných v roku 2014 a 2015. 40 eh, miliónov bolo využitých na navýšenie rozpočtu alokovaného pre záruku úverov. No už a uvoľní to ďalší, ďalší úvery o výške 800 miliónov eh, pre malé a stredné podniky eh, v celej Európe a bude z toho profitovať 12 tisíc, približne 12 tisíc malých a stredných podnikov. Teraz, čo sa týka eh, implementácie LGF v rámci COSME, máme vysokú mieru úspešnosti už a výsledok na rok 2016, dostupný rozpočet, tak ako to už bolo v roku 2015, nebude dostatočný na pokrytie eh, dopytu po LGF eh, do konca novembra eh, IIF podpísal 24 dohôd v 14 krajinách s finančnými sprostredkovateľmi na celkový rozpočet 263 miliónov. No a podľa podpísaných dohôd celková čiastka financovania je viac ako 5 miliárd, ktorá by mala byť uvoľnená a daná k dispozícii viac ako 180 tisícom malých a stredných podnikov. Rovnako na rok 2016 je záujem bude predložené viac ako 30 dodatočných žiadostí LGF čiastočne pokryté na roky 2015 a 2017 zárukou z EFSI ako súčasť Junckerovho plánu. No a to umožňuje pokračovanie podpisov a podpisovania záročných zmluv a tým poskytovaním financovania malým a stredným podnikom skôr ako by bolo možné len z rozpočtu FC, Kozme. FC rozpočet bude postupne uvoľňovaný a Samozrejme, dôsledok je, že LGF a rozpočtové alokácie na roky 2018-2020 sa budú hlavne využívať na kompenzáciu frontloadingu FC. No a na záver, len veľmi stručne, niečo k implementácii Equity Facility for Growth, EFG. Rada by som zdôraznila, že v porovnaní s nástrojom eh, úhradové garancie je tento malovera náročnejší eh, štart a vyžadoval si oveľa viac eh, času pred pospísaním prvých dohôd, hlavne na to, že sme spolupracovali s rôznymi investormi aj vrátane súkromných. E F je veľmi aktívna v procese, no a operácie a bolo spustených 7 operácií vo výške viac ako 86 miliónov, ktoré už dostali schválenie z predstavstva IAF a ďalších 6 transakcií vo výške 90 miliónov sa práve kontrolujú v rámci EIF. Takže čakáme, že čoskoro to nabrie plnú rýchlosť a prvé dohody budú podpisované začiatkom roku 2016. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz sa dostáva pán Arturo Caballero Basedas Eh, pre program Erasmus+. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Erasmus Plus, the, the new program that is built on it. No a chcem povedať niečo k programu Erasmus Plus. Je tiež úspech, ako iste viete, je to jeden program pre vzdelávanie, školenia, mládež a šport. A to už je sem patria už zjednodušenia ako paušálne čiastky, eh, jednotkové eh, ceny a tak ďalej. Takže eh, spája sa sem sedem predchádzajúcich programov pod dobre známou značkou Erasmus a poprvýkrát sem patrí aj šport. Erasmus Plus priamo prispieva k hlavnej iniciatíve Mladí v pohybe, nuša vysoké percento sa týka tejto iniciatívy, no a sem patrí okrem iného študentská mobilita, eh, eh, projekty proti predčasnému ukončeniu školskej eh, dochádzke, dobrovoľnícka činnosť, keď polovica dobrovoľníkov sú študenti, alebo podpora mobility pre mladých zamestnancov. Na ďalšej strane vidíte váhu, relatívnu váhu z článku 18. Rozpočet vidíte podiel rôznych kapitol a nástrojov v rámci nášho rozpočtu. Keď hovoríme o manažmentu e, našich programov, je to zmes e, rôznych e, módou a myslím, že sa snažíme eh, spojiť eh, tie najlepšie eh, časti, každej časti vedenia a manažmentu. Je to nepriamy manažment pomocou národných agentúr, to je 75% rozpočtu, to je sui generis, hybridný charakter, pretože EAC e personál úzko spolupracuje s miestnymi týmami v členských štátoch. A to znamená, že naše programy sú riadené lokálne, nejako sdielaný manažment na to, aby sme zaistili e, subsidiaritu a kvalitu, ale tiež centrálne, ako v prípade priamého manažmentu na to, aby sme zaistili celkovú konzistentnosť s programom. E, druhý spôsob riadenia a manažmentu je priamy manažment pomocou našich orgánov ako EACA e, výkonná agentúra pre komplexnejšie globálne operácie, to je približne 19%, a tiež pre EIF, pre študentské pôžičky. No a e, menšia časť nášho rozpočtu, tiež stále priamy management e, Európskej komisie, a to konkrétne DG EAC a DG EMPL 2,5%. Čo týka výkonovania rozpočtu, dalo by sa povedať, že to je e, výborné vykonávanie rozpočtu. No a vidíme, že e, realizácia e, záväzkov je 100% a platieb takmer 100% na rok 2014, no už tento rok už máme 1,8 v záväzkoch, 1,7 v platbách. Ako vidíme, že v roku 2015 očakávame, že výsledky budú dobré, rovnako ako za rok 2014. Niekoľko slov ešte o platbách a vykonávaní platieb. Ako minulý rok, ako už bolo povedané, mali sme veľmi e, obmedzené e, vykonávanie platby v jednotlivých e, programoch. Vidíme, aj 1,8 milióna v decembri, eh, ktoré boli mm, manažované prostredníctvom eh, redukcie. V roku 2015 bol ďalší veľmi zložitý rok eh, kvôli akumulovaným záväzkom z predchádzajúceho roku a kompletizácii programu z roku 2014. Dostali sme ale dodatočných 170 miliónov v októbri na základe globálneho transferu v roku 2016 očakávame, tak povediať, návrat do e, normálu e, a očakávame, že platby konečne pre, prevýšia e, ostatné záväzky a očakávame znormalizovanie rozpočtu. Čo sa týka predzásobovaním hotovosťou, tá bola absorbovaná veľmi dobre a pretavila sa potom do rozpočtu pre eh, vzdelávanie, ako aj eh, pre eh, učňovské programy, ako aj vyššie vzdelávanie. Ešte niekoľko slov o výstupoch. Nový integrovaná štruktúra programu nám umožnila mať lepší dopad našich krokov Mali sme 8 víziev pre podávanie návrhov, ktoré boli zverejnené a viac ako 18 tisíc e, projektov bolo v tomto procese vybraných. Zaznamenali sme viac ako 1 milión účastníkov a zaangažovali sme viac ako 70 tisíc organizácií. E, priemerná dĺžka trvania projektov e, bola 18 mesiacov až 2 roky. Erasmus Plus je programom, ktorý naozaj poskytuje Európskej únii vysokú pridanú hodnotu. Iba niekoľko príkladov. Má e, pozitívny e, dopad na mobilitu a zamestnateľnosť. E, hodnotenie dopadov poukazujú na to, že sa zvýšila zamestnateľnosť ľudí, ktorí sa zúčastnilo programu o 45 a nezamestnanosť Eh, študentov Erasmu je až do 23 nižšie, ako sú obvyklé priemery. A máme už eh, v roku 2013 eh, mimoriadne veľa organizácií, ktoré sa zúčastňovali na programu. A zároveň máme veľmi vysokú absorpčnú kapacitu, aby sme pracovali ešte intenzívnejšie. Eh, mohli by sme eh, uskutočniť až 500 tisíc eh, projektov mobility viacej. Moje posledné slova patria profilu. Na začiatku to bolo veľmi ťažké rozpočtové profilovanie. A to sprevádzali program predovšetkým na začiatku a zaznamenali sme viaceré eh, žiadosti, avšak eh, zvládli sme to pomerne rýchlo a 2016 budeme svedkami veľmi prudko rastúceho profilu a eh, očakávame, že tento program uzatvoreme v tomto období úspešne, tak ako tomu bolo v minulosti. Ďakujem a týmto končujem moju prezentáciu. Áno, Erasmus je jeden z eh, vlajkových, jednou z vlajkových lodí EÚ eh, e a má veľký potenciál. Prepačte, eh, pani Suková Toševa, iniciatíva pre mladých. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som pripomnúť, že za iniciatíva mm, mladých má vo svojom rozpočte 6,4 miliarda Európy a cieľy na, zníženie, na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí mm, po roku 2012 a implementuje sa sdielaným eh, manažmentom na základe nariadení o Európskom sociálnom fonde je naprogramovaná momentálne v 34 operačných programoch eh, vo všetkých členských štátoch, ktoré majú oprávnenie takúto pomoc čerpať. Eh, mám, sme predzasobení eh, hotovosťou a v súčasnosti máme k dispozícii 6,4 miliardy pre nadchádzajúce roky. Platby v roku 2014 podľa eh, kreditu a v roku 2015 sme do, dospeli eh, do konca oktobra tohto roku 96,43% čerpanie. Je to aj eh, kvôli predfinancovaniu v roku 2015, ktoré dosiahlo celkovú sumu 1 miliardy v roku 2014 a 2015 v jednotlivých členských štátoch, aby sme zabezpečili rýchlu implementáciu iniciatívy. A a 883 miliard z tejto celkovej sumy bolo presunutých do členských štátov. Medziplatby, ktoré sme eh, zatiaľ obdržali, sú zatiaľ obmedzené práve kvôli modelu zdieľanej eh, správy a takisto aj eh, predpokladu, že musí byť špeciálne určený riadiaci orgán proces určenia konkrétneho riadieceho orgánu je plne v rukách členského štátu. To znamená, že pokiaľ nezávislý auditorský orgán schváli e, takýto výberový proces, e, upedovňa komisiu a na druhý deň môže odísť platba. Takže sú tu určité zdržania v týchto platbách, pretože riadiece orgány, ktoré sú určené a pridelené pre operačné programy, ktoré sa riešia nezamestnanosť mladých, E, v súčasnosti e, ešte nie sú konštituované. Avšak napríklad včera nás notifikovalo Maďarsko, že už dezignovalo príslušný riadiaci orgán. Avšak stále máme 29 operačných programov, e, kedy sme nedostali žiadosť o platby práve kvôli tomu, že nie je určený príslušný riadiaci orgán. Dostali sme dve žiadosti od platbu, obidve z Portugalska v v úhrne 70 miliónov každá. E, vyplatili sme 2,5 e, milióna v procese, ktoré budú vyplatené e, v nadchádzajúcom čase. Grécko oznamilo, že po notifikácii, že určili riadiaci orgán a žiadajú platbu v sume 80 miliónov eur, ktoré budeme schopní takisto vyplatiť. čo sa týka e, operačnej implementácie, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá sa e, pretaví do využívania európskeho e, rozpočtu. V roku 2014 členské štáty nahlásili, že v súčasnosti mali 110 300 účastníkov, ktorí boli nezamestnaní, 27 200 boli neaktívni, 13 400 jednicov skompletizovali a intervenciu 8500 dostali ponuku zamestnania, e, pokračujúceho vzdelávania, e, zaškolenia alebo e, učňovského vzdelávania. A 1,3 miliardy eur bolo mobilizované v nástroji a iniciatíve pre zamestnanie mladých v členských štátoch nie sme úplne spokojní, zatiaľ spokojní akým spôsob, so spôsobom, ako funguje e, momentálne implementácia. Tieto údaje pochádzajú z monitorovacích e, výborov, aj keď sme zatiaľ nedostali žiadne platby. A žiadosti o platbu v Taliansku e, bol pridelený monitorovací výbor a dostali sme informáciu, že 71% operačného programu zamestnanosť mladých ľudí už je pripravená. 758 tisíc e, ľudí, e, mladých ľudí bolo zaregistrovaných e, v prostredníctvom elektronického portálu na zamestnanie mladých. To znamená 50 mladých ľudí, ktorí majú oprávnenie na využívanie tejto iniciatívy, bolo už zaregistrovaní. 538 tisíc boli kontaktovaní a bol im vytvorený profil, takže 71% oprávnených mladých osôb je registrovaných v súčasnosti. 100 tisíc mladých ľudí boli už priamo zaangažovaní v jednotlivých e, krokoch, e, ktoré majú zvyšiť nezamestnanosť mladých v rámci tejto iniciatívy. A takisto vieme, že tá najvýznamnejšia podpora e, sa venuje predovšetkým školeniam a umiestňovaním do zamestnania máme tu aj pripravené e, v rámci tejto schémy mikrofinancovanie pre mladých ľudí. Čo sa týka Španielska, k tomu nemáme ešte veľa informácií. Španielsko je momentálne najväčším e, príjemcom tejto iniciatívy e, s celkovou sumou niekoľko miliónov eur a v súčasnosti 100 68 tisíc bolo registrovaných eh, na eh, portáli, avšak využívanie operačného programu v Španielsku bude upravené a dostali sme 3. decembra návrh na zmenu operačného programu, ktoré komisie momentálne prešetruje. Vo Francúzsku eh, ktorý je ďalším najväčším príjemcom iniciatívy zamestnanosti mladých v polovici oktobra roku 2015 77 operačno, rozpočtu operačného programu bolo už e, alokovaných na jednotlivé kroko e, a 80 regionálnych operačných programov už si plní svoje záväzky. Očakávame, že že bude dezignovaný národný e, systém riadenia a kontroly na koncom roka 2015 E, jednotlivé kroky iniciatívy zamestnanosti mladých už pokrývajú 32 tisíc účastníkov a očakávame, e, že 21 budú mať zmluvu na dobu určitú na dobu po 6 mesiacoch, 19 bude mať, e, dostane zmluvu na dobu určitú, ktorá v, v trvaní menej ako 6 mesiacov, 22 týchto ľudí bude vo, v procese vzdelávania alebo školenia, 5 sú v dotovaných pracovných umiestneniach a 33 si stále hľadá prácu. Eh, čo sa týka Portugalska, chcel by som povedať, že Portugalsko implementuje program eh, pomerne rozsiahlým spôsobom a celkovým cieľom operačných programov, eh, ako napríklad v Portugalsku, je dosiahnuť 30 tisíc ľudí, ľudí a poskytnúť im také nástroje, ktoré povedú k ich zamestnanosti a najímaniu. 13 tisíc ľudí už e, dostávajú podporu. Polovica z nich sú ženy. A e, v školení mladých e, ľudí takisto pokrýva aj mladých ľudí s rozličnými fyzickými postihnutiami. Druhým najväčším zameraním iniciatívy v Portugalsku je profesionálne školenie 33 tisíc ľudí, ktorí tvoria cieľovú e, skupinu, ktorí majú takéto školenie dostať. 27 tisíc e, už bolo skontaktovaných. Takže myslím si, Takže Taliansko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko, ktorí sú najväčšími príjemcami, e, vidíme, že implementácia iniciatívy zamestnanosti mladých e, napredujeme. A očakávame, že do konca roku 2015 e, dostaneme prvé hodnotenie na úrovni jednotlivých členských štátov a získame veľmi jasný obraz o zameraní a kvality jednotlivých zásahov. Výročná implementačná správa Eh, pre, bude k dispozícii iba v maj, až v maji v roku 2016, avšak dovtedy budeme mať eh, dostatok informácií, ktoré budú pochádzať z monitorovacích eh, výborov. Komisia má samozrejme povinnosť informovať o ďalšom postupe v oktobre budúceho roku. Ce rapport est attendu avec impatience, il était... Tu si, s tým súvisí samozrejme aj zmierovanie pokiaľ ide o záväzky 2016. Každopádne je dôležité zabezpečiť kontinuitu. Teraz 10 minút na výmenu názorov. Pani Toma. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky tieto upresnenia. Bohužiaľ, Zoberiem si napríklad, e, teda bokom iniciatíva zamestnanosť pre mladých, ale všetky vaše ostatné e, pre, e, upresnenia pre Erasmus a Kosme, tak to sú programy celkom dobre etablované v rozpore s tým Youth Initiative, iniciatívou pre mladých. Vy analizujete, že je tu konverzia v tom, že vždy ide o úspech napriek našim e, kapacitám rozpočtovým. E, napriek tomu sme mohli poskytnúť len tretinu, tretinu prostriedkov. E, pokiaľ viem, odborníci, ktorí preverujú tieto projekty, tak to povolili len tretinu, to je veľmi málo po validácii týchto expertov. Pre Erasmus je to ešte horšie, pretože tu máme naozaj, tu sme zaviazali všetky, všetky predbežne zavia, sa zaviazali, vynikajúci vždy výkon, e, implementáciu, či už je to pre záväzky alebo platby. Takže naozaj mali by sme byť šťastní, veľmi šťastní. E, ale bohužiaľ sme mimo, rozpočtovo mimo toho, čo by sme potrebovali, e, aby sme upokojili požiadavky. A to je zásadný zmysel. Pre Erasmus som presvedčená. Sú tu ešte výrazné omeškania s platbami pre Erasmus. Pre študenta to nie je zanedvateľné mať oneskorne s platbami 4-5 e, mesiacov na jeho štipendium. To všetko chcem povedať preto, pretože by sme mali byť naozaj veľmi e, spokojní a e, škoda, že nemôžeme rozpočtovo naplniť všetky záväzky. Ešte mám otázku k Horizon 2020 a jednu k Youth Initiative. V rozpore s tým, čo sa povedalo radou, Európsky parlament si nikdy neželal vrátiť sa k financovaniu záručného fondu pre e, znovu nakopnutie rozvoja. Tá záruka určite je dôležitá, ale tam, kde by e, malo nasledovať konštatovanie, tak to je tam, že tento rozpočet, e, tu sme konfrontovaní na jednej strane s úspechom, ktorý ste potvrdili, na druhej strane je tu tlak, e, dopyt po e, doplnkových rozpočtoch pre Horizon 2020. Otázka sa teraz nie, ako e, v tomto finančnom rámci možno uvažovať. Druhá obava sa týka iniciatívy pre mladých. Je pravda, že toto je iná otázka, je to program veľmi mladý a určite sa musí etablovať operačné programy, ak som to dobre pochopil, sú validované. Je to tu akýsi paradox, ktorý mi možno vysvetlíte, alebo mi budete odporovať, že sme e, v procese etablovania, kde v posledné časti toho mechanizmu sa ešte do, doľaďujú s riadiacimi a kontrolnými orgánmi. A v tej istej e, chvíli na rok 2016 e, e, stopneme záväzky. Určite by ste hovorili za ruky, ale nemyslíte si, že to tak trochu bude stop, stop v tomto, alebo teda taká studená sprcha pre ten elán. Riziko vidieť vlastne, e, vlastne e, pochybnosti e, smerom k tak vlastnej naozaj takej pomíjajúci sa tohoto programu. Pán Olbricht. A chcel by som reagovať na ten rozdiel medzi horizontom 2020 a EFSI a tým následkami čo sa týka Kosme, je veľmi zaujímavé, že toto je vzťah e, k EFSI rovnakým spôsobom. A to nemusí znamenať, že toto sú nové nástroje flexibility pre Kosme, e, zvlášť čo sa týka FC, mohli by ste tam to vysvetliť. Čo sa týka Erasmu, sú tu dva, dve záležitosti. Všetko vyzerá veľmi dobre, avšak e, je tu aj sú tu aj nezaplatené pohľadávky. A to, čo, čo to má znamenať e, v prípade programu e, Erasmus? Sťahuje sa to iba na Erasmus, alebo sťahuje e, sa to na celkovú krok e, komisie DRM, čiže program znišovanie e, e, deficitu, ako napríklad zníženie predfinancovávania. To znamená, že každé politiky budú spadať pod DRM, to znamená odkladanie víziev. Je to súčasťou novej politiky, alebo sa to týka iba Erasmu? A samozrejme tá otázka, ktorá nie je rozpočtová, ale ktorá je veľmi praktická. E, prečo e, tu nemáme nominovanie jednotlivých orgánov? Je to moc komplikované, alebo to jednoducho členské štáty nepotrebujú? Pokiaľ to e, nechcú robiť, lebo to nepotrebujú, tak je tu samozrejme veľká otázka na potrebu programu. Je to samozrejme naivná otázka. Ďakujem. Teraz má slovo pán Maňka. Ja by som sa chcel vyjadriť k iniciatíve pre zamestnanie mladých. Vieme, že keď sme rokovali na zmierovacom konaní, tak pôvodný návrh rady bol, že žiadne záväzky pre iniciatívu mladých pre rok 2016. Nám sa nakoniec podarilo spoločne dohodnúť, že v decembri túto iniciatívu štáty vyhodnotia a ak bola úspešná, tak budeme, budeme v tom pokračovať E, výsledky v mojej krajine sú také že po ukončení tohto projektu keď už nefinancovala ho európska únia ani štátny rozpočet až eighty six mladých ľudí zotrvalo v zamestnaní. To je, to je obrovský výsledok a v mojej krajine sme znížili pomocou neho nezamestnanosť mladých o jednu tretinu. Je to obrovský úspech a ja sa pýtam preto, lebo keby sme neboli tlačili my na zmierovacom konaní, aby, aby pokračovalo v roku 2016, tak by možno sme mali nejakú pauzu a e, hovorím to preto že by bolo naozaj potrebné priebežne tieto veci vyhodnocovať a ak sú vysokou pridanou hodnotou tak automaticky by sme mali dostať tú informáciu áno toto je vynikajúci projekt poďme ho financovať a poďme v ňom pokračovať. ďakujem. Merci. Madame Slovo má pani eh, Áno, ďakujem. Moja otázka sa eh, týkala horizontu 2020 a dopadu FC, ktorá, ktorý nie je spomenutý v našich nasledujúcich e, krokoch. K tomu budeme potrebovať ďalšie podrobnosti. A po druhé, ku kosme e, viem od siete e, priemyslu, že je tu presun od grantov k finančným mechanizmom, a e, je tu aj FC a dodatočná adicionalita, e, ktorá má pokrývať e, to, čo už malo byť dávno pokryté a nie je to iba potom plátať prostredníctvom FC. Teraz poprosím našich, našich štyroch riaditeľov, aby stručne zareagovali na príspevky. Pani Šreber odišla, musím pripomenúť ešte pán Marigald a pani kolegyňa Vana, ktorá chce hovoriť. Prepačte mi. Ďakujem, pán predseda. Moje otázky sú veľmi krátke a detálne. Jedna sa týka správy Erasmus Plus a takisto aj iniciatívy zamestnanosti mladých e, v slade číslo 4 ste spomínali o nepriamom e, správe riadecích orgánov na lokálnej úrovni. Hovorili ste že je to podobné zdieľanej správe alebo zdieľanému e, manažmentu. Sú to rovnaké e, pravidlá, ako máme v štruktúrálnych fondoch, ako napríklad e, aplikácia partnerského princípu, zaangažovanie sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti. Avšak, alebo je to nejaký iná forma zdieľaného manažmentu. A čo sa týka iniciatívy zamestnanosti mladých, je tu nejaké prepojenie s EGF, s Európskym globalizačným fondom, ktorý má podporovať mladých ľudí, ktorí sú ovplyvnení globalizáciou. Existuje tu nejaká väzba medzi týmito dvomi e, programami? Následne máte vyslovo na krátku odpoveď. Ďakujem, pán predseda. K prvej otázke pani Tomán. Už tak Očividne prezentácia ukázala úspech programu a skutočnosť, že veľmi pozorne e, e, načúvame e, poznámkam, pokiaľ ide o mieru úspechu žiadateľov, ktorí chcú európske fondy a, a momentálne je to taká predber, predbežná rozpráva, takže je ešte unáhlené povedať to veľmi presne, pretože komisia ešte bude uvažovať o svojom návrhu modifikácie e, strednodobého e, revidovania viacročného finančného rámca. Nechcem tu e, naozaj predbiehať to, čo sa naozaj ro, ro, rozhodne. Pokiaľ ide o FC, nuž tak áno, náš e, komisár, pán Mojdeš, upresnil FC, ten návrh bol prijatý, 3% z Horizon 2020 sa použilo na FC, to neboli stratené peniaze pre e, výskum, pretože v EFSI budú aj výskumné projekty. Nie je tu ale rovnaké e, miera rizika ako u finančných nástrojov, ktoré máme na úrovni horizontu 2020. Takže je tu určitá doplnkovosť a e, určite treba pozorne sledovať, či, či výskumné projekty budú dobre zastúpené aj v tom portfóliu EFSI. Prepačte. Pán Borcesk e, zastupuje pani Šreber. Len krátka e, poznámka. A, e, krátka poznámka k tomu predzásobovaniu. Tieto garancie, ktoré mali zásobovať sprostredkovateľské orgány, a ktoré mali financovať startupy. A ak zdieľame s nimi riziko a vytvárame e, nové sumy 16 až 8 50 e, zdieľame s vami. V prípade takýchto transakcií vzhľadom na ich povahu e, toto e, portfólio sa vytvára a prichádzajú e, s nimi aj straty. Takže nechceme, aby sa e, z LGF strátilo akési, akékoľvek prostriedky. A tento typ rizikového profilu nie je úplne kompatibilné s FC, pretože R, rizikový profil je odlišný a takisto Ehm, môžeme povedať, že neočakávame e, stratu celkových záruk. To znamená, že nemôžeme sa e, spoliehať na FC, aby e, podporovalo schopnosť absorbovať riziko a potom následne v budúcich rokoch v rámci transakcií, ktoré boli dočasne kryté mali kryté riziko prostredníctvom EFSI, budú, pod, prostre, budú postupne prebraté uh, rozpočtom uh, eh, COSME. Čiže keď bude EFSI uh, uvoľnené, uh, potom tieto uvoľnené kapacity EFSI budú pokrývať iné nástroje práve pre účely malých a stredných podnikov. Merci, madame. Ďakujeme vám. Pán Cabejro Besedos pre eh, Erasmus+. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Obrich, dobrou správou je, že vzhľadom na to, ako sme už povedali aj pri slade číslo 6, bola to určitá mm, medzera, ktoré sa týkala rozpočtových prostriedkov medzi potrebami a e, existujúcimi finančnými prostriedkami. A ako som e, povedal, že, bola, e, že tie potreby boli 150 miliónov, avšak tá medzera bola 200 miliónov. A táto medzera, ktorá bola vytvorená z akumulovaných pohľadávok z predchádzajúceho roku. A druhá otázka, ktorá sa týka opatrení na redukciu deficitu a to nie teda len e, v prípade e, Erasmu, ale tieto opatrenia sú prijaté aj iné, aby sme sa e, vyrovnali s rozpočtovými prostriedkami a príjmovou stránkou, či už sa to týka globálnych transferov a úpravy rozpočtu. Musíme každopádne znížiť predfinancovanie a musíme nájsť e, spôsoby, ako toto financovanie získať pre e, širší záber. Ďakujeme vám, pani Tošova, za e, Youth Initiative. Ďakujem za otázky. Keďže ide o zdieľané riadenie, keďže sa to implementuje s zdieľanou formou manažmentu ako štrukturálne fondy, znamená, v rokoch 2016, 17 a 18 členské krajiny používajú stále prostriedky vyčlenené v 14. a 15. roku. Vieme, že v roku 2016 sa nezamýšľalo mať doplňujúce záväzky, pretože chceme najprv urobiť evaluáciu a preveriť budúcnosť tohto nástroju. to, bola to výnimka, bol to nový program, boli, ako ste povedali, musí mať jasný pohľad na to, ako sa to rozvinie a či dosiahne svoje ciele. Pokiaľ ide o e, vymenovanie e, e, príslušných riadiacich pracovníkov, tak to je vždy u zdieľaných manažmentov. Z tých 400 programov asi 30 máme pridelené príslušné orgány a my sme si prevedli so všetkými členskými krajinami a najväčší problém je to, že treba vyvinúť e, výpočtový systém, ktorý by zbieral e, relevantné dáta, e, ktorý by hovoril o plnení. Máme nové indikátory, nové ciele pre všetky fondy a pre, pre všetky operačné programy a všetky aktivity. A toto vytvára samozrejme problém pre členské krajiny, pretože všetky z nich E, si uvedomujú, že e, pre nich je najhoršie tie, tie, tie oznamo, ten systém oznamovania výkazníctva pre komisie. Operačné programy budú designované e, v prvom štvrť roku budúceho roku. To je ten záväzok, ktorý máme od členských krajín. Pokiaľ ide o E, interakciu s tým Európskym globalizačným fondom, keď dostaneme samozrejme e, požiadavku na projekt z členskej krajiny, ktorý súvisí s reštrukturalizáciou. Tento projekt sa preveruje geografickým oddelením a zabezpečuje sa, aby tu nebolo prekrývanie, aby tu bola doplnkovosť. A e, zámerom Európskeho globalizačného fondu je to rozšírenie na mladých ľudí a tým pádom sa rozširujú intervencie, hoci e, čiastky sú neporovnateľné s tým, čo sa môže teraz poskytnúť. Chceme len zabezpečiť, ale hlavne, aby neboli tie prekryvy. Merci, madame. Ďakujeme vám. Teraz prejdeme k tretej e, časti a to je otázka platieb ak chceme uviesť túto, tento blok, tak e, Dám slovo pánu Silvanovi Presovi z riaditeľstva pre rozpočet, a to na 10 minút. Ďakujem. Účel tejto prezentácie je aktualizovať ak vaše informácie o stave pladieb v porovnaní s tým, e, čo bolo status quo na začiatku septembra Pozriem sa na odhodované údaje na roky 2012-16, pokiaľ ide o RAL, teda ešte splatné e, viazané prostriedky, alebo teda v rôznych typoch žargónu ešte nezrealizované platby. Je to tu e, zmenené na výdav jednotlivé kapitoly viacročného finančného rámca e, a jednotlivé skupiny výdavkov a v tej, pri interpretácii toho grafu vám chcem povedať, že tu máte dve e, e, e, linky, ktoré majú také, taký tvar V, tú oranžovú a zelenú. Tá zelená to je oddiel 1b, kohezná politika, a oranžová polnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý E, určuje vlastne úroveň nesplatených prostriedkov. Vidíte, že 2014 e, je ten hlboký bod a potom je nárast e, od roku 15-16. To je dopad tzv. reprogramovania, na nové, nového reprogramovania záväzkov, ktoré sa vyčlenili pôvodne 2014, ale kvôli sklzom pri rozbiehaniu nových programov sa tieto záväzky presunuli z 2014 do 2015 a čiastočne 2016. Takže do určitej miery tu máme taký, také umelé zníženie úrovne e, týchto RAL a tým pádom sa to ďalej zvýšuje v nasledovných dvoch rokoch. Toto je celkom logický vývoj, v tom zmysle, že priberanie nových programov znamená, e, že každý rok sa e, rozpočtujú záväzky, e, je tu časový skos, čo sa vyplatí v prvý rok, to sú zálohové platby a potom v nasledovných rokoch priebežné platby a potom nakoniec záverečné platby, ktoré poplynú. Čo tiež vidíte v tom grafu je to, že pre iné oddiely. E, máte tu tie e, červeno-oranžovú bodkovanú čiaru hore, to je jedna ačko kde bol stály nárast v čiastkách e, nesplatených záväzkov do roku 2014, ale sa potom postupne znižuje a až takmer stabilizuje v roku 2015 a 2016 a to je výsledkom e, rozpočtových rokovaní na rok 2015 a 16, teda skutočnosť, že rozhodnutia na úrovni plade v rozpočte osobitne v roku 2016 e, sprevádzajú e, silný nárast záväzkov a preto sme tu v takej situácii v roku 2016, kedy je to oveľa pohodlnejšie než stav 2014, dokonca aj 2015. Rovnaká vec platí, dokonca možno hovoriť o zlepšení v roku 2016, to je e, vlastne oddiel 4, kde sú aj vonkajšie akcie, to je tá bodkovaná čiara, kde si v strede. Tu vidíte, že ten, tá tendencia je vlastne nárast E, do roku 2014 a 2015, ale v roku 2016 máme pokles v, úro, v úrovni e, ešte nesplatených záväzkov v, kapit- v oddieli 4. To je veľmi zdravý rozvoj, osobitne pokiaľ ide o terajšie skutočnosti. E, na záver potom na spodku grafu máte tú modrú čiaru, ktorá predstavuje úroveň pre e, oddiel 3 ešte nesplatených e, záväzkov a tu je e, trend mierne sa dvíhajúci kvôli obrovskému nárastu v relatívnych číslach výdavkov v tomto, v tomto bloku, a hlavne ide o reakciu na migračnú krízu. Vidíme hneď, že musíme nasledovať platbami, ale čo sa vyčlenilo v roku 2015 a 2016, je e, dostatočné na pokrytie e, potrieb. Keď sa teraz presunieme k ďalšiemu obrázku, tak tu máme e, momentálny stav plnenia mesiac pred koncom roka 2015. Vidíme koniec novembra viac ako, e, o 6,7 miliardy viac než v, e, pred rokom, 2 percentuálne body všetkých platieb e, disponibilných. To znamená, že ostáva len 11 miliard na december a to zodpovedá 8% celku. V decembri osobitne potom pre koheznú politiku a iné programy máme alebo pozorujeme nahromadenie e, požiadaviek, e, ktoré si žiadajú e, úhradu v, tých, v tomto mesiaci. Vývoj v rámci roka sleduje bežný, bežný vzorec, prvá časť roka, kde je veľké rozptýlenie pre záručný polnospodársky fond a potom ku koncu roka skôr postupný, eh, postupný stupeň eh, implementácie v podstate eh, podľa časových vyčlenených harmonogramov. Teraz ešte pokiaľ ide o splatené úroky, teda úroky, ktoré vyvstanú z, z neskorého plnenia, keďže tu máme určité zmluvné záväzky a lehoty pre platby v priamom manažovaní, keď sa nerešpektujú tie lehoty, automaticky sa aplikujú uh, úrok, uh, platby z úroku, a teda príjemcovia si nárokujú uh, úroky z oneskorenia. Vidíme, situácia v novembri je taká, že úroveň e, platených úrokov je trošku vyššia než v rovnakom období pred rokom. 2,6 milióna sa vyplotilo do konca novembra v porovnaní s 2,2 miliónmi v novembri eh, predošlého roka. A to znamená, že je tu určitá miera nedostatku platieb. ale keď sa na to pozrieme hĺbšie, tak ten eh, obraz nie je až taký eh, zlý Väčšina e, úrokov sa totiž vyplatila e, už včas na začiatku roku 2015 kvôli nahromadenému skozu v 2014 roku, takže tie platby sa udiali v roku 15 a vidíme tu spomalenie e, úrokových platieb v druhej časti roku. Takže napríklad, ak vám to mám ilustrovať príkladom, v septembri, novembri septembri až novembri za tie tri mesiace suma vyplatených úrokov asi 200 tisíc eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulý rok to bol štvornásobok. To znamená, že sme na ceste e, prechodu k normálnemu stavu plnenia. Teraz prejdem k ďalšej veci, ktorá sa týka toho tzv. backlogu nesplatených účtov v kruhu 1b no, programov, kde sa tento problém vyskytol. Graf ukazuje, že od začiatku roka sledujeme stabilný pokles úrovni žiadosti, ktoré neboli vyplatené. No a vidíme, že bežný vzorec, kedy dostaneme veľký počet pohľadávok, ktoré dostaneme v decembri, a za posledných 10 dní v roku dostaneme, no a my ukončíme rok nízkou úrovne nesplatených pohľadávok až do 17 miliónov je to veľké číslo, to nemôžeme. Miliarda, je to nižšie ako tých 20 miliard, ktoré sme odhadovali predchádzajúci rok a v priebehu tohto roka, keď sme sa dohodli na platobnom pláne. Iste si pamätáte, že platobný plán definoval cestu, ako bude tento backlog a normálny postup, takže 2014 to bolo 24 miliárd, takže ten pokles je prudší. Klesne to na 17 miliárd do konca tohto roka. A ako to vyzerá pre rok 2016? Na rok 2016 stále myslíme, že riadne úrovne pre backlog na prvom kohezný program 2016 bude ukončený. No a očakávame, že koncom roku 2016 kde máte 2 miliardy pohľadávok, ktoré nebudú splatené, ale to buď kvôli tomu, že prídu príliš neskoro, aby sme ich dokázali náležite spracovať, alebo možno sa objavia isté prerušenia, kvôli potrebným kontrolám. To znamená, z hľadiska dodržiavania platobného plánu sme na dobrej ceste. Ďaká výsledku rozpočtového konania na rok 2016 sa nám podarí s dostupnými platbami tiež zaistiť osobitné opatrenia, na ktorých sme sa dohodli pre Grécko spolu s frontloadingom platieb a rovnako bude možné uspokojiť platobné pohľadávky, ktoré výjdu sa nových programov 2014-2020. Takže myslím, že záver je taký, že opúšťame krízovú situáciu z konca roku 2014-2015, ide správnym smerom a v súčasných podmienkách rok 2016 nás prejde naspäť v všetkých okruhoch k situácii, keď bude môcť prebiehať implementácia bez problémov. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Preza. Je to veľmi slubné. Slovo teraz dostane pán Olbricht. Áno, ďakujem pekne, nemám veľa času. Tak len dve otázky položím Jedna sa týka plateb z neskorých a plateb 1b je 0. To znamená, že, že omeškania platieb medzi komisia členskými štátmi, ale čo členské štáty a príjemcovia nie je to v štatistikách, takže to neexistuje. To je prvá otázka, no a druhá otázka sa týka 1b, veľmi slubný prístup 2 ehm, miliardy na konci roku 2016. Neskôr položíme viac otázok k tomu, ako to chcete urobiť a čo z roku 2017 a 2018, pretože ak v roku 2016 budú 2 miliardy, no, vráti sa to v roku 2017 a 2018, alebo udržíme tie 2%, a viem, že dvojka, a to je ten starý backlog, a je nový backlog, alebo možný. No a samozrejme pohľadávky predložené dosiahnu 95%, Prahu tých 5%. Kde to je? Tak zohľadníme to, aké budú dôsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Toma. Áno, ďakujem. Nože ja sa teším z toho, že úroky zomeškania klesajú, to je vynikajúca situácia, no ale ja prejdem k tomu, čo hovoril pán Olbricht, nuša tá optimistická vízia, ktorú ste aha, opísali, nie, nie je to výsledkom toho, e, že sme očakávali 20 miliárda a na rok 2016 je teda 17 miliárda a nie je to následkom a dôsledok aj toho, že rokovania o operačných programoch boli neskoré a žiadosti o platby prichádzajú pomerne neskoro v rámci VFR. Tak, ako to bolo v minulosti. Ďakujem pekne. A pani Toma, pán Manka ešte, nech sa páči. Ja len pol minúty, pán predseda. Na to, čo povedala pani spravodajkyňa, by som chcel nadviazať. A chcel by som sa opýtať, že keby implementácia E, išla podľa pôvodného plánu, tak e, že koľko by sme mali na konci roku 2016 nezaplatených faktúr? Ďakujem. Merci. A Zdá sa, že nie sú iné otázky, takže pán Preza. Nie, tu inú, neboli iné otázky, ale môžete zodpovedať na otázky spravodajcov. A, a Manko, áno, ďakujem veľmi pekne. Nuž, ďakujem pekne. Čo sa týkala otázok pána Obrichta, je pravda, že dopady hm, vyplatení úrokov za neskoré platby sa neaplikujú vtedy, keď implementácia e, sa vykonáva cez členské štáty alebo národné, národné agentúry, implementačné agentúry. To je také je nariadenie, ktoré funguje, také sú e, pravidla, na ktorých sme sa zhodli. Takže s tým sa musíme naučiť žiť. No a komisia v roku 2014 a 2015 sa aktívne žila minimalizovať eh, platby úrokov zomeškania, pretože to nie je eh, hodný spôsob využívania eh, tých zácných verejných zdrojov. No a samozrejme, ak by úroky boli rozšírené na zdieľaný manažment s členskými štátmi, no tá situácia by bola zložitá, ale v súčasnosti, to je pre budúci rok, tak cieľ minimalizácie nebudú vyplatené žiadne úroky za umeškané platby, pretože komisia bude rešpektovať všetky zmluvné záväzky, tak je to možný scenár momentálne. A čo sa týka klubu tých 2 miliárd na roky 2007 a 2013 programy pre komisiu, koheziu a po roku 2016, takže očakávanie je také, že nám to umožní postupne do roku 2017 zrušiť a bude závisieť to od toho, koľko členských štátov dosiahne tú hranicu 95% dovtedy. tu proces eh, veľký, čo nám procesu ukončenia, ktorý si vyžaduje čas a energiu, a, ale predpovede ukazujú, že bude možné tých 5% v priebehu roku 2017 alebo v nadchádzajúcich rokoch, nasledujúcich rokoch spokojne no a čo sa týka dlhodobých predpovedí, tak momentálne sme v takej pozícii, že vidíme jasnejšie rok 2016, prvé odhady na rok 2017 sú optimistické z tohto hľadiska, ale aby sme mali úplný obraz o súčasnom VFR, komisia budúci rok na jar zohľadnite ďalší element, ktorý treba zarátať a to je technická úprava, prispôsobenie, ktoré treba vykonať pre koheznú politiku, aby zohľadnila rozdiely v relatívnom raste členských štátov. Niektoré z obalok budú musieť byť prispôsobené. Keď to bude jasné, budú k dispozícii štatistiky, známe výsledky, tak komisia eh, poskytne dlhodobejšiu perspektívu. A, mm, otázka pani Toma, či sme v lepšej pozícii, pretože ehm, bolo meškanie v implementácii kohezných programov a iných, tak eh, odpovedie áno. Bola to na rýchlosť, ako sme pôvodne predpokladali, tak my sme boli v ťažšej pozícii v roku 2016, ale rád by som ešte pripomenul, že v rozpočte 2016, ako to je, ešte stále je rezerva 2 milió, miliárd na platbách v súlade so zdieľanou interpretáciou Rady a parlamentu. Takže aj keby boli, bola príprava programov rýchlejšia, tak by sme mali ešte istý manevrovací priestor. No a na otázku pána Maňku o úrovni mrav a nesplatených záväzkov na konci roka, tak e, koncom roka 2015 úroveň nesplatených záväzkov bude 217 miliárd, dve tretiny z toho sa týka koheznej politiky, no a koncom roku 2016 to narastie o 11 miliárd ďalších na 228 miliárd na konci roka 2016. No a tento náraz v roku 2016 je rozdiel medzi záväzkami, na ktorú rozpočí na 2016 a celkovou úrovňou platie. Takže ten rozdiel medzi nimi je, ten, ktorý sa tam ešte pripočítá mm, to, všetky tieto odhady sú na základe predpokladov, že všetko bude vyplatené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Preza. No a my sa dostávame na koniec tohto prvého zasadnutia monitorovacej skupiny. No a keďže pán Olbricht otvoril toto zasadnutie, tak dáme slovo pani Toma, aby sa vyjadrila na záver Áno, ja nechcem v tejto fáze navrhovať a, a prekladať nejakú, nejaké ukončenie našich diskusí. Ja by som chcela poďakovať všetkým vystupujúcim a rečníkom za ich za jasné slova, ktoré minimálne mňa no, dali informácie o viacročnom finančnom rámci. Nož a Vidíme, že niektoré programy, niektoré dôležité programy, a populárne programy Európskej e, únie e, boli podfinancované vzhľadom na očakávania a potreby. To je prvá, prvý bod, druhý bod, opätovne prvýkrát zastavujeme jeden program pred eh, jeho hodnotením a hovorím o iniciatíve pre mládež, že hodnotenie sa skutočne ale poprvýkrát zastavujeme program pred eh, vyhodnotením a eh, plnej, plnom eláne, dynamiky zavádzania tohto programu, ktorý sa týka našich mladých a našej budúcnosti. A tretia vec, ktorá sa častejšie obťavuje, a to je otázka pladieb, ktoré stále no, čakáme nejaký e, zázrak, aby záväzky neprišli príliš skoro. Je to stále veľa aspektov a o šťastie, ale šťastie nie je, e, neslúži potrebám Európskej únie, e, neslúži investíciám, potomnom naštartovaniu alebo blahobytu našich občanov. Takže e, toto zlé fungovanie, ktoré sa tak akumuluje a ktoré odôvodňuje prepracovanie a revíziu je VFR. Ďakujem za upresnenia, za právne upresnenia, ktoré ste nám poskytli o e, strope pre platby. Odzrkadlia sa to a odzrkadlia sa aj v našej správe, aby sme dokázali zhodnotiť situáciu, aj keď uh, pravidlo jednomyselnosti komplikuje situáciu. No a týmto skončím. Ak si myslíme, že to je náročné a že treba náročné, tak um, isté je to náročné, ale potrebujeme Európsku úniu, fondy, ktoré nám pomôžu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Áno, ďakujem pekne, pani Toma. Je pravda, že rozpočet je realita a v politike realita je často v opozícii. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne všetkým, všetkým našim pozvaným a odborníkom, ktorí nám objasnili situáciu a nástroje, tak vecne, nuž my sme hovorili o platbách, stropoch, a nástrojoch flexibility. E, revízia e, FR si vyžaduje samozrejme objasnenia. No a aby sme dosiahli dohodu a keďže štát, aby štáty dokázali participovať na financovaní, potrebujeme, aby boli oba rozpočtové orgány. Už ďakujem veľmi pekne kolegom z ostatných výborov, ako výboru pre rozpočet, ďakujem s našim odborníkom a keď vás zaujala táto výmena názorov, tak 20. 7. januára sa uskutoční ďalšie zasadnutie monitorovacej skupiny, ktorá bude analyzovať nástroj Connecting Europe a Horizon 2020. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je hlasovanie. Nuž, pripravte si hlasovacie kartičky, hlasovacie zariadenia aby sme si mohli vykonať prvú skúšku. Hlasovanie otvorené. Je Je Hlasovanie je otvorené. Dobre, 23 eh, ľudí by malo hlasovať, eh, traja medzi vami. Asi sa je. Ja y a trois, parmi vous qui n'avaient pas... Traja z vás eh, nehlasovali, alebo im nefungujú hlasovacie zariadenia. Bon, allez. Le... No dobre, prvá správa je správa pána Negresku o mobilizácii hordu globalizácie pre Írsko. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? To si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté pozmeňujúce návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnuté teda číslo 3 za, proti, to si overíme v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté 14 hlasov proti 11. Pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, bolo to zamietnuté 5 za. Proti. Zamietnutý. 6 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválený 7 za. Proti. To si overíme. Pozmeňujúci návrh číslo 7. Hlasovanie ukončené a bol prijatý 15 hlasmi proti 8. 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 10 za, proti, schválený, 11 za, proti, to si overíme, je to ukončené, bolo to schválené. 12 za, proti, to si overíme, bolo to schválené, 13 za, proti, No, bolo to schválené. 14 za. Proti. No, bolo to schválené. 15 za. Proti. To si overíme. 15 si overíme. Otvorené. Ukončené bolo to schválené. 16 za, proti. Myslím, že to bolo schválené. No a teraz text znení pozmeňujúcich návrhov, menovité hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené 18 hlasov proti 6. Prejdeme k správe pána Zanyho k o fonde na prispôsobenie globalizácii Computer programy Fínsko. si návrh 1 za. Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za?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 Myslím si, že je to prijaté, ale skontrolujeme si to elektronickým hlasovaním. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 17 hlasmi ku 6. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme o celej správe v znení e, po zmenení. Použijem, použijeme elektronické hlasovanie. Kto je za? Uzatváram hlasovanie. Prijaté 21 hlasmi ku 4. ďalšia správa je pani Guardia Zabal. Európska investičná banka, výročná správa za rok 2014, pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Skontrolujeme si pozmeňujúci návrh číslo 2 a otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 14 hlasmi ku 12. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To je Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Zamietnuté. C'est le 5. Končím hlasovanie. Všetci 13 eh, či, eh, za aj proti, čiže e, zamieta sa. Teraz 6, kto je za? <clears throat> Kto je proti? Končím hlasovanie. Zamieta sa 14 hlasmi proti 10. Teraz 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 8. A to v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prvá časť sa zamieta, druhá časť za. Proti. Druhú časť si preveríme. Končím hlasovanie. Druhá časť sa príjma. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa 10. Kto je za? Proti? To si musíme eh, overiť, pretože nie všetci ste hlasovali. Desiatka, ak sa nemýlim teda. Deviatka bola prijatá, takže 10. Preveríme si des, desiatku. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Dve časti jedenáctky. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa druhá časť. Kto je za? Proti? Overíme si tú druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 14 hlasmi. 12. Kto je za 12? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa 13 za, Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 14. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 16 za. Proti? zdržal sa niekto, príjma sa. 17, kto je za, proti, zdržal sa niekto hlasovania. To si overíme. 17 preverujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 14 hlasmi. 18. Kto je za? proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 19, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? 20 za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 21, kto je za? Proti? Zamieta sa. A teraz celý text takto pozmenený, a to elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. 20 za, 4 proti, 2 sa zdržali, zdržali pri, príjima sa. Teraz sa pozrieme na jednotlivé prevody. Odsek 3, rozpočet 2015, slovo má pani Gadia Zaval. Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda 36 a 39 sa týkajú globalizačného fondu, ktorého sme práve prijali, a 42, 43, 45 sa týkajú humanitárnej pomoci, kam presúvame 12 miliónov eur v prospech Afganistanu, 20 miliónov pre Sudan, 15 miliónov na Jemen a 30 miliónov na, pre Srbsko a Macedónsko. Takže by som vás poprosila o prijatie týchto e, presunov. Ďakujem, že môžeme hlasovať unblock e, o týchto štyroch transferoch, a to elektronicky. Yeah, yeah. V podstate eh, sú tu dva prvé. 42 a 45 tie treba najprv hlasovať o globalizačnom fonde a potom transfery o humanitárnej pomoci nezmiešiavať tie dva pojmy. takže 36 a 39, tie prvé dva. Dávam ich spoločne na hlasovanie e, elektronicky. Končím hlasovanie. D'accord. Donc 22 voix pour. 22 za, 4 proti teraz 42, 45. 42, 43, 44. Globálne spoločne hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa 24 hlasmi proti dvom. Teraz ďalšie um, oddiely 2015, pani Holmajer. Ehm, Pán predseda, dúfam, že tentokrát, a to je predposledný krát eh, žiadosti eh, vymenovať jednotlivé čísla, a teraz, eh, teraz ich už nebudem menovať, takže poprosím vás, aby ste si ich sami prečítali, aby sme sa ich vyhli tomuto, aby sme to mohli urobiť Takže už e, tretíkrát sa to už e, mení, takže, takže EP transfer e, presun C6, je to príspevok na európske školy za 58 tisíc eur, ktoré majú z kontingenčnej rezervy podľa článku 27 a druhá, druhý je transfer, kde čo predseda vníma kriticky, avšak dáva to zmysel, aby tie peniaze, ktoré ostanú na koncu roku, mohli byť využité na to, aby sme mohli e, vyčleniť tie peniaze na púčené na prenájom, ktorý môžeme využiť. To je 71 miliónov eur, aby sme mohli, e, mohli e, neplatiť úroky a zaplatiť pohľadávky rovno. To je presne dobré použitie eh, nespotrebovaných eh, prostriedkov, pretože to sú vlastne investície. Vidíme, do akej miery náš viacročný finančný rámec nás vlastne eh, odsudzuje na takéto kroky, pretože keď sa prijeli rozhodnutia investovať do, týchto, do budovy Konráda Adenaura, Mali sme možno právomoc to poňať ako investíciu. Ale keďže máme viacročný finančný rámec, musíme si vynachádzať paralelné gestá a to sú teda všetko príklady, e, ktoré nedávajú presný obraz o tom, čo vlastne robíme. Vzhľadom na obmedzenia, ktoré máme, je to podľa mňa dobrá operácia. Teraz sa vyjadríme k prvému e, transferu pre Európsku školu, pre Európske školy kde sa zohľadňuje, že určitý spolupracovní e, e, asi aj potrebujú tieto školy pre svoje deti. Prvý prevod e, C6, a to benovitým hlasovaním. Hlasujme. Končím hlasovanie. Ten prevod sa prijíma. A druhý prevod C7 2015, kde ide o budovu CAD. Hlasujeme 78 miliónov eur a hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa 21 hlasmi proti 4. Ďalej ešte k politike budov. Ide o budovu na Rue Montoyer, pani Holmajer. Ehm, ja to zhrniem čo najrychlejšie. Ide o to, aby sme mali školiace stredisko, ktoré sme mali doteraz v budovej v budove na Montoere v číslo 63. E, táto budova potrebuje však e, veľmi urgentne rekonstrukciu, takže Európsky parlament je nútený nájsť akési riešenie, ktoré by bolo perspektívne aj do budúcnosti. V súčasnosti tie náklady pre e, budovu Monte 63 zahrňajú 2,2 milióny približne, keď to zhrneme všetko v roku 2016, budeme musieť zaplatiť polovicu nájmu, avšak všetky náklady, ktoré sú s tým spojené, to znamená e, daňové odvody a e, udržiavanie budovy, pretože ten prenájom je podpísaný do konca roku 2016. Je to samozrejme na e, veľkú radosť vlastníka, ktorý eh, preniesie vlastne funkciu tejto budovy do inej budovy. Takže potom zaplatíme ďalšiu eh, čiastku, to je tá ďalšia polovica nájmu 720 tisíc, eh, kde takisto sa budú pokrývať iba polovica daňových nákladov. Avšak vzhľadom na to, že v tomto prechodnom čase, dokedy budeme mať prenajatú ďalšiu budovu, musíme obsadzovať. To je samozrejme logické a vykonateľné a preto by sme máme spojené s tou ďalšou budovou trochu nižšie náklady, avšak musíme znášať náklady na, na presťahovanie v sume 1,1 milióna eur a potrebujeme ešte navyše presťahovanie bývalého vybavenia za 100 tisíc a takisto aj presťahovanie Wi-Fi siete. To je nevyhnutné, aby sme sa presťahovali do dočasnej budovy, ináč, ináč nebude možné dotyčnú budovu eh, eh, rekonštruovať. Eh, vlastník túto budovu strhne a do do dočasnej budovy ostaneme do roku 2017, potom bude vyhotovená nová budova v roku 2018, kedy sa budeme sťahovať a preto v roku 2017 budeme mať e, e, náklady na prenájom 2,32 milióna. Tá nová budova zodpovedá približne vo výmere e, starej budovy, a, avšak náklady 2,3 milióna zodpovedajú tým nákladom na tú starú budovu. Musíme e, vynaložiť štvrtinu e, týchto nákladov e, na presťahovanie do dočasnej budovy a potom do novej budovy, kde tie celkové náklady bude 4,75 milióna eur a náklady na sťahovanie samozrejme sa nedá vyhnúť nákladom na presťahovania ani do tej dočasnej e, budovy. A náklady na prenájom novej budovy budú potom na rovnakej e, úrovni, respektíve na podobnej úrovni ako e, v starej budove a myslím si, to je teda celkom výhodné. takže presťahujeme sa zatiaľ do budovy Belmancourt a presťahujeme sa potom do Montoyer 63 po tom, čo bude budova e, na novo postavená, respektíve rekonštruovaná, pričom sa náklady na prenájom e, nezvýšia, takže e, reštaurovanie budovy sa jednoducho nedá vyhnúť v tomto prípade. Merci pour cette... Ďakujeme za toto naozaj úžasné odprezentovanie. Kolegovia, máte k tomu otázky? Nie? Takže pozitívne na základe tejto správy rozhodujeme. Môžeme to e, urobiť e, hlasovaním rukou. Kto je za túto operáciu? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Rozpočtový výbor väčšinovo e, podporil tieto kroky. Mali sme e, o 11.45 e, začať prezentáciu komisie rozhodnutia pričleni, vyčleniť 3 miliardy eur e, pre Turecko. Hovorím to preto, lebo je 11.45. Sme naozaj dobrí. Je to preto, pretože ste sa držali lehôd, ktoré sme si pridelili. Všetci sme teraz netrpezliví, čo nám odprezentuje komisia, pretože e, pán e, Jose Manuel aj pán Depre, e, boli sme spokojní pri zmierovaní, pri rozpočte e, na rok 2016 a veľká väčšina potvrdila 20, 25. novembra návrh rozpočtu na rok 2016. 29. novembra sme sa dozvedeli, že na základe návrhu komisie Rada sa rozhodla previesť 3 e, miliardy Turecku. Ale keď sa pozriete na rozpočet 2016, ktorý sme práve odhlasovali, nevidíme tú stopu po tých troch miliardách Takže táto situácia je naozaj zarážajúca a veľmi radi by sme počuli od komisie. Videli sme tu e, v iniciatívy e, vo forme e, trastových fondov pre Sýriu, Afriku, určité satelity vo vzťahu k rozpočtu, čiastočne financované z rozpočtu EÚ, nie je to vždy spoločné, a potom je potrebné, aby svoj vklad, príspevok e, dali i členské krajiny. A v tom si nemôžeme byť nikdy istí. Tieto satelity pričlenené k rozpočtu sú jeho deformáciami a tie unikajú kontrole Európskeho parlamentu. A teraz nám tu navrhujú 3 miliardy na Sýriu, ako poslanci musíme dobre rozumieť, čo to všetko znamená, ale ja vám poviem, že keď sa pokúsite spoluobčanom vysvetliť, e, ako funguje európsky rozpočet, musíte sa naozaj e, dobre e, obhájiť, pretože ťažko narazíte na pochopenie, skôr na tlak. Demokratická kontrola znamená, že občania chcú, aby rozpočet bol čitateľný. A tu máme naozaj priestor na zlepšenie Myslím si, že revízia viacročného finančného rámca, tak ako ju dnes dobre vykonávajú pani Toma a pán Lolbricht, e, si vyžaduje určitý pokrok. V každom prípade teraz udelujem slovo komisii. Ide o pani e, generálnu riaditeľku Calvino, ktorej týmto pádom udelujem slovo. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem naozaj za to, že sme dostali možnosť viesť túto diskusiu, pretože kolujú tu rôzne informácie v posledné týždne a vždy je dobre sa môcť sem vrátiť do parlamentu a vyjasniť veci, aby nedošlo k nepochopeniam a nedorozumeniam. Budem pokračovať v angličtine. Dovolte mi začať tým, že pripomeniem vám všetkým, že utečenecká kríza e, bola tým veľkým tieňom, ktorý bol uvrhnutý na celé rokovanie o rozpočte. A fakt, že musíme urobiť viac v tejto oblasti, nie je pri niekoho prekvapením, pretože všetci e, vieme, že vyvstanú ďalšie potreby na fronte vysporiadavania sa s touto naozaj historickou krízou, ktorej všetci čelíme. A počas rokovania o rozpočte sa už e, vyvinula veľká snaha zo strany Rady a parlamentu a ja musím e, vyjadriť e, svoju vďaku na vašom trvaní na svojom, aby sme posilnili tie rozpočtové kapitole, ktorí sa priamo zaoberajú s utečeneckou e, krízou kapitoly 3 a 4. A to nám umožní zdvojnásobiť e, zdvojnásobiť e, mobilizovanú e, čiastku e, zo 4,5 na 9 miliard v období rokov 2015 a 2016. Avšak, ako som povedala predtým, sme si vedomí, že pravdepodobne toto nebude stačiť na to, aby sme sa vysporiadali s pálčivými problémami, ktoré nás čakajú. A Turecko je jedným z najdôležitejších faktorov pre vývoj tejto krízy e, práve kvôli svojej geografickej pozícii a samotnému faktu, že v ňom žije 2 milióny e, utečencov na pôde Turecka. A z tohto dôvodu, ako e, súčasť spoločného akčného plánu Európskej únie a Turecka pri boji s utečeneckou krízou, chceme sem urobiť e, aj e, kontext e, spoločných krokov proti pašovaniu ľudí a prevádzačstvu a skoordinovať naše snahy, aby sme sa vysporiadali s utečencami na pôde Turecka a samozrejme aj so zariadeniami, ktoré sa musia vysporiadavať s prílevom nových ľudí. Komisia sa 24. novembra uzniesla vytvoriť koordinačný mechanizmus a to je eh, nástroj koordinácie pre Turecko, ktoré vznikne v roku 2016 a ktoré má koordinovať 3 miliardy eur eh, v priebehu roku 2016 a 2017. A dovolte mi povedať, že toto je koordinačný mechanizmus eh, príspevkov 3 miliárd z členských štátov a z európskeho rozpočtu. Takže rozhodnutie komisie nie, nie nespočíva v tom, že alokujeme 3 miliardy e, na tieto nové potreby, avšak hovoríme o koordinačnom e, mechanizmus pre 3 miliardy e, eur. 300 miliónov bude pochádzať z európskeho rozpočtu a 2,5 miliardy bude alokovaných z príspevkov členských štátov. Takže toto nie je žiadny fond, je to koordinačný mechanizmus príspevky z členských štátov e, budú e, pripisované do európskeho rozpočtu, aby posilnili už existujúce európske nástroje, predovšetkým e, nástroje pre humanitárnej pomoci a predvstupovú pomoc. Toto je ten správny nástroj na využitie v tomto prípade. Takže vytvorenie tohto nástroja nepôjde iba do existujúcich fondov, ale bude vstupovať ako príjem do európskeho rozpočtu na posilnenie existujúcich programov pretože to považujeme za najjednoduchší spôsob, akým spôsobom nasmerovať e, tieto prostriedky čo najrýchlejšie prostredníctvom rozpočtu a vyhovieť zároveň tak regulačným opatreniam, ako aj e, kritériám reportingu a e, výkazníctva. tento nástroj sa vytvára na základe rozhodnutia komisie, je založený na e, článkoch 224 e, zmluvy, ktorý umožňuje komisie e, prijať takú iniciatívu, ktorá by uľahčovala, uľahčovala koordináciu medzi európskymi orgánmi a členskými štátmi a takisto koordinovala aj snahy štátnej e, pomoci a humanitárnej pomoci a takisto koordinovať a smerovať jednotlivé kroky výdavky, na ktoré sa e, vytvoria e, vyčlenia prostriedky z európskeho rozpočtu a z príspevkov členských štátov. E, forma podpory môže prichádzať vo forme grantov a budú realizované prostredníctvom priameho či nepriameho manažmentu, tak ako je to v právnom základe jednotlivých programov, ktoré zvažujeme pre implementáciu takéhoto nástroja. Koordinácia bude založená na existencii riadiaceho výboru, Musíme sa pozrieť na ďalší slajd a tento riadiaci výbor, eh, ktorý bude eh, eh, predsedať koordinátor každý členský štát bude mať zástupcu v tomto výbore a Turecko bude takisto členom, ale iba v poradnej funkcii. Chcem povedať, že toto má zabezpečiť koordináciu priamo v teréne, avšak neovplyvňuje to kroky, eh, prostredníctvom ktorých sa poskytuje humanitárna pomoc. Takže táto komisia má zabezpečiť, že potreba eh, bude dostatočne koordinovaná s jednotlivými krokmi eh, v teréne, s infraštruktúrnou pomocou a štruktúrálnou pomocou a bude dostatočne koordinovaná s tými snahami, ktoré príjma turecká vláda priamo no, v oblasti. E, čo sa týka e, modality a priorít, e, bude tu priamy alebo nepriamy manažment. Priorita sa bude klásť na okamžitú humanitárnu pomoc a rozvoj a takisto na podporu hostiteľských komunít. To znamená, že ciele tohto nástroja je urýchliť integráciu utečencov a takisto aj podporiť hostiteľské komunity. To neznamená, že sa e, bude dávať priama rozpočtová pomoc tureckej vláde. To by som chcela zdôrazniť. Takže mali by sme to cieliť na to, aby sme sa vysporiadali s následkami prílevu utečencov. Komisia sa takisto rozhodla, že celý rozhodovací proces Eh, bude fungovať na princípe nediskriminácie a rovnosti medzi mužov a ženami. Eh, v neposlednom rade komisia eh, bude informovať Európsky parlament a Európsku radu pravidelne. Peniaze budú nasmerované prostredníctvom existujúcich kanálov a programov a všetky nariadenia o pomoci sa budú implementovať a vzťahujú sa na toto opatrenie a e, budú sa plniť samozrejme obvykle lehoty. Keď hovoríme o príspevkoch z členských štátov, tieto by mali byť e, komunikované do 31. decembra. Rozhodnutie komisie e, vyzýva členské štáty, aby objasnili do 31. decembra, čo je otázka niekoľkých e, týždňov, aký bude e, platobný harmonogram na roky 2016 a 2017 a ako náhle toto bude odkomunikované, bude prijatý e, platobný plán, respektíve rozvrh, ktorý bude sformulovaný takže, aby výzvy pre jednotlivé prostriedky mohli byť skoordinované s potrebami priamo v teréne. Kolegovia z generálnych riaditeľstiev sú priamo v Turecku a pripravujú túto analýzu, aby sme mohli pripraviť kalendár, ktoré kroky budú môcť byť financované a realizované v roku 2016 a ktoré v roku 2017. A dovolte mi uzavrieť s tým, že vám poskytnem iba aktualizáciu. Včera som, včerajší deň som strávila v Koreperi, kde prebieha diskusia e, s radou o príspevkoch a množstvách e, príspevkov z jednotlivých členských štátov, takže návrh komisie e, by bola, je taká, že 500 miliónov bude pridelených z európskeho rozpočtu E, bolo jednohlasné rozhodnutie členských štátov, že príspevok z rozpočtu EÚ by mal byť vyšší, avšak e, neexistuje možnosť e, na takéto navýšenie v roku 2016, ako ste správne spomenuli. E, pretože ten bol zatvorený pred niekoľkými e, týždňami. Takže e, stratégia komisie je neotvárať rozpočet pre, roku, pre rok 2016, avšak bude možnosť navýšiť tento príspevok o 300 miliónov na rok 2017, ktorý vychádza z rezervy pre jednotlivé kapitoly. V každom prípade chcelo by som zdôrazniť, že analýza komisie a analýza dostupnosti, aby som to takto povedala, eh, pretože nič nie je v podstate dostupné, avšak eh, presunutie finančných zdrojov sa musí zabezpečiť tak, aby žiadny z programov, ktoré sú eh, prepojené s utečeneckou krízou, nebudú dotknuté takýmto čerpaním. A okrem tej debate o príspevkoch je tu aj diskusia o riadení e, tohto nástroja a právnom rámci. V súčasnosti diskusie prebiehajú na korepery a e, dohod- rozhodnutie sa príjme na nadchádzajúcom stretnutí Európskej e, rady prostredníctvom príslušných ministrov a predstaviteľov štátu. Takže tento nástroj bude funkčný už budúci rok. Na jednom zo slajdov máte rozdelenie eh, príspevkov na rok 2016 a 2017. A, a ako som povedala na začiatku, potreba vysporiadať sa s týmito eh, výzvami eh, nás čaká, čakala na nás už dlhodobo. Takže uvidíme, aké budú rezervy v súčasne existujúcich nástrojoch a uvidíme, aké bude rozdelenie a prerozdelenie nákladov 2016 a 2017 eh, ktoré by mohli vyplývať z európskeho rozpočtu prostredníctvom takýchto nástrojov, eh, ktoré by som nechcela nazývať satelitné nástroje. Myslím si, že toto sú nástroje, eh, ktoré predpokladá právny rámec pretože rozpočtové kapitoly už existujú. Takže je to spôsob, ako zabezpečiť, aby sme mohli fungovať na európskej úrovni a odpovedať na výzvy, eh, ktoré idú možno nad rámec toho, čo bolo predpokladané v rozpočte eh, pre nadchádzajúce eh, eh, obdobie, ktorý bol prijatý pri troma a štyrmi rokmi, pretože situácia je naozaj veľmi odlišná, predovšetkým keď sa rozprávame o utečeneckej kríze, ktorej sa musíme vysporiadať. Ďakujem. Merci, madame. Merci pour, euh, pour ces précisions. Ďakujem za toto upresnenie a ako keďže to má dopad na rozpočet 2016, o ktorom sme práve hlasovali, dám slovo pánu Fernandešovi, hlavnému spravodajcovi pre tento rozpočet. Ďakujem, zdôrazním, e, vyzdvihnem úsilie komisie a tiež kreativitu a úsilie, ktoré, ktoré používa, aby vyriešila problém, aby e, urobila maximum. Máme tu fond pre Sýriu, fond, ktorý by mal mať miliardu eur s príspevkou rozpočtu únie. Členské krajiny svoje záväzky si nerešpektujú, nechcú dať peniaze. Máme tu fond pre Afriku. Milia- <clears throat> pardon, 1400 miliónov, to bolo z rozpočtu únie. Členské krajiny opätovne nedávajú svoj príspevok a teraz tu máme tento mechanizmus ďalší, zase, ktorý nie je fondom, ale kde sa snažíme chceli by sme, aby bol trošku tak povinnejší pre tie členské krajiny. To je taká tá moja pôvodná provokácia na úvod. tomto komentári. Moja otázka tiež znie, hovoríme tu o prostriedkoch, ktoré sa už použili na iné, iné, iné fondy, pretože bohužiaľ sa nám nedarí urobiť duplikáciu, nedokážeme duplikovať peniaze jednoducho. V rovnakom nástroji máme už zámer financovať ďalšie príspevky. Prvá otázka teda znie, ak tento mechanizmus či je v koordinácii s balíčkom pre migráciu so všetkými ostatnými zdrojmi a ďalšími fondami, našimi e, ďalšími e, e, dvoma fondami na pomoc. Ďalšia otázka, aký bude dopad? E, aký bude dopad na rozpočet 2016, pretože berieme tu peniaze z rozpočtu 2016 ktoré sme chceli použiť, použiť na úplne iné ciele. A to dobre ukazuje, že potrebujeme viac flexibility a že malý rozpočet jednoducho nemôže slúžiť na všetky veci. Ale ukazuje to i ďalšiu vec, totiž jediný spôsob, ako reagovať kolektívne za Európsku úniu, tak to nie je E, medzivládna spolupráca, ale skôr postup e, komunitárny, teda metóda komunitárna. Aký dopad to bude mať teda na rozpočet 2016? E, čo s tými miliónmi nebudeme môcť urobiť, ktoré by sme boli pôvodne použili, kde máme určité záväzky? ako do toho vložiť celého Európsky parlament. Budeme tu mať návrh opravného rozpočtu, dodatočné príjmy, ktoré vstúpia do rozpočtu, avšak vstúpia do rozpočtu bez toho, aby tu bol návrh opravného rozpočtu. Teda E, zoberú sa z rozpočtu, ale nebude tu návrh opravného rozpočtu. Ako, ako, ako sa to udeje? Zapoja sa všetky inštitúcie a samozrejme parlament do tejto otázky. Ďalej otázka, ako prinútiť členské krajiny, aby si dostali svoje zodpovednosti? S trustovými fondami to napríklad nefungovalo s týmto kreatívnym mechanizmom, ktorý nie je povinný. Dúfam, že to bude fungovať, ale viem, že tu budú diskusie v rade. Rozhodne solidarita sa nerobí vyhláseniami alebo proklamáciami. Teraz je na čase položiť si otázku, ako členské krajiny eh, realizujú akcie, aby ukázali svoju solidaritu. V každom prípade, ja za mňa môžem zdôrazniť, ako už predtým, úsilie komisie, eh, kreativitu komisie, aby vyriešila problém, kde vidíme, že členské krajiny majú veľký, veľký problém e, siahnuť si do vrecák. A, a za spravodajcu 2016 vám môžem povedať, že máte celú našu solidaritu a urobíme všetko preto, aby parlament a komisia spoločne pokračovali, aby sa snažili veci e, rozhýbať a budeme sa snažiť vyriešiť tento problém, ktorý je naozaj závažný. Ďakujeme. Teraz pán Kristoforu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. Predseda, ja súhlasím s tým, eh, čo povedal práve pán Fernández. A to je jednoznačne pravda pre rozpočet EÚ. Rozpočet je taký, aký je. No ja si nemyslím, že sa podarí dosiahnuť nejaký zrak, že toto je, poviem, že toto je rozpočet a potom sa, že sa vypracuje rozpočet a potom zrazu sa tam pridá obrovské množstvo peniaze. No samozrejme, sú aj ďalšie uh, strany mince a sú uh, veci, ktoré sa nedajú predvídať a hranice, ktoré sa nedajú prekročiť a preto treba zaistiť flexibilitu v rámci rozpočtu ale musia existovať spôsoby a prostriedky, ako reagovať na zmenu a zmeny, ktoré sa nedali predpovedať pri vypracovaní rozpočtov. A keď sledujeme vývoj a snažíme sa ho uviesť do podmienok rozpočtu, tak je jasné, že existujúce prostriedky budú musia byť eh, efektívnejšie využívané. No a eh, na záver je eh, dôležitá efektivita celého rozpočtu. Ak nemusíte rozšíriť viacej peniaze, ktoré rovnako No a keď budeme mať rôzne zdroje financovania, a tak budeme mať problém rozšíriť to na pokrytie tých hlavných vecí, ako napríklad náklady na utečeneckú krízu. Predseda Európskej rady, predseda Tusk, zohráva veľmi dôležitú úlohu v tomto procese od samotného začiatku a nezabúdajme na to, že my sme nevedeli a neuvedomili si, že migračné toky budú takéto veľké a ja sa pýtam, či máme e, presné čísla o tom, koľko dostali konkrétne členské štáty. Sú čiastky, keď sa pozrieme rôzne členské štáty, treba vedieť, koľko jednotlivé krajiny platia. Sú krajiny, ktoré sú v tej prvej línii, ktoré musia znášať všetky výdavky, pretože musia príjmať tých utečencov. A sú krajiny, ktoré sú možno trochu vzdialenejšie a ktoré tým teraz netrpia. No a čo sa týka Turecka, myslím, že Turecko je jedným z kľúčom, ak nie tým hlavným kľúčom e, k nájdeniu riešenia tohto problému. No a nezabúdajme tiež na to, že aj samotní utečenci odchádzajú zo Sýrie, Libanonu a oni už e, Jordánsko tiež znáša obrovský tlak e, už veľmi dlho. No a ja si nemyslím, že členské štáty dokáže znášať všetky náklady, ktoré to prinesie. No a ja sám som z Cypru a keď sa pozrieme na ostrovy, samotný Cyprus je ostrov a Turecko neuznáva štát a jeho meno a my budeme prispievať teraz na Turecko celo peniaze od nás ako prispievateľ do rozpočtu EÚ oni musia uznať Cyprus a cyperský štát. No a dovtedy, e, kým nebudú uznávať našu krajinu, tak im nebudeme prispievať ani jedným centom. A to je jeden z dôvodov. Ale existujú aj ďalšie. A uvedomujeme si, na čo sa peniaze e, do čoho sa investujú. A Turecko drží ľudí ako utečencov a neumožňuje im vrátiť sa späť do Kobáne, napríklad pretože sa boja, že budú bojovať. No a sú dôvody, prečo Turci e, neumožňujú, ja som počul, že skutočne tisíce ľudí nemôže sa vrátiť. Turecko zatvorilo hranice a neumožňuje vrátiť sa no, do Sýrie, do Kobane. No a to, má, to majú pomáhať tieto peniaze a mňa by zaujímali reakcie, odpovede komisie a rady, aby som si mohol zaznamenať všetky relevantné informácie. 3 miliardy v tomto fonde Treba nájsť mechanizmus, e, ktorý Takže na čo sa miniajú tie peniaze, či to ide utečencom, či ideme riešiť problémy samotných migrantov. A ja súhlasím s komisiou, že opätovne Turecko má kľúč a je kľúčom a je veľmi dôležité pri hľadaní stratégie a pri riadení migračných tokov a myslím, že musíme nájsť otázky a odpovede na všetky tieto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kristoforu. Ja som chcel povedať, že 12.30 odídu tlmočníci a štyria ľudia sú ešte na zozname. Pán Görens, ďakujem pekne, pán predseda. ja mám viacero pripomienok, ďakujem komisii za to, že nám objasnila niekoľko vecí. Ja si myslím, že treba zdôrazniť aj to, že peniaze, ktoré sa poskytnú k dispozícii Turecku, nie sú peniaze, ktoré pôjdu do pokladne tureckého štátu, ale bude to slúžiť na pomoc. Čo sa týka financovania, tak si dovolím nasledujúce poznámky. Už dlhé roky, už Hovorím o ďalších dodatočných prostriedkoch. Humanitárny rozpočet Európskej únie a členských štátov je chronicky podfinancovaný. Je to systém, je to štruktúrálny problém, takže potrebujeme štruktúrálnu reakciu na tento fenomén. Tretia poznámka, v tomto sa pripojím k tomu, čo povedal všeobecný spravodajca. On mi platíme eh, symbolické eh, čísla eh, na fondy na pomoc Jordánsku a Libanonu, trastové fondy. Členské štáty, od nich sa žiada 1,8 miliardy. Myslím, že momentálne máme 5% zo žiadanej čiastky, čiže len zľubujem a nie sme blízko realite príspevok, to je angažovanosť. No a toto tiež je, sa stáva systémom. Členské štáty neplnia systematicky dané slovo. Oni už dlhé roky uh, sú, sa zúčastňujem konferencií, uh, Monterey, konferencia Adres Abiba uh, zopakovala tie, tie, tie, tie záväzky. A stále sa to posúva, to nie je seriózne. Uh, členské štáty nedodržiavajú slovo uh, pre na trastové fondy. No a myslím, že sa dá uh, istotne povedať a uh, s istotou, že drželajú slovo. Takže máme tu viacero problémov. Všetci humanitárni aktéry očakávajú, že to, čo bolo oznámené, sa aj zrealizuje. Komisia uh, to, čo povedal prechádzajúci rečník, uh, do programácie, programovania. No a nesmieme zabúdať na to, že utečenci, ktorí prichádzajú do e, Európskej únie, tak e, štáty, ktoré ich príjmajú, majú nárok na pomoc. Takže treba trvať na systematickom e, prístupe. Posledná vec, to sa tiež odzrkadluje v všeobecných postupoch Európskeho parlamentu a jeho kompetenciách. Nož, tá urgentnosť si vyžaduje rýchlu reakciu, rozhodnú, treba najskôr eh, riešiť otázky eh, právomoci. Myslím, že to môžeme urobiť. Hľadiska preverenia z polovici dobe platnosti, takže čo sa týka Európskeho fondu pre rozvoj, Európsky parlament nemá čo povedať. Čo sa týka trastových fondov, Európsky parlament tiež nemá žiadne právomoci, musí byť informovaný. No a čo sa týka, tak to je parlament marginálne zapojený, takže treba do tohto poriadok, to je dlhodobý cieľ, ale z krátkodobého hľadiska by som bol rád, keby členské štáty vysvetlili aj komisii a ja žiadam, aby sme zaviedli systém, aby členské štáty museli dodržiavať slovo, ktoré si, ktoré dajú. Ja by som bol rád, keby uh, eh, vyriešili, prečo na chyba 08%. a prečo uh, neprislúbujú reálne veci a prečo, keď niečo prislúbia, tak nedodržujú slovo. A ja by som bol rád, keby jasne povedali, že kto je zodpovedný. Nie je to Európska únia, ale je to uh, medzivládny prístup, a je to e, skutočne nepriateľná situácia. Nuž, ďakujem pekne. Nuž, e, súčasne e, hlavy štátov a vlád závisky na financovanie COP21. Áno, a o to som tiež, než nehovoril, to je tiež rovnaký cirkus. Dobre, ďakujem pekne. A to je virtuálna realita. Pán Olbricht, áno, len veľmi stručne. Čisto rozpočtová otázka. Máme 0,5 z rozpočtu. ja viem, že toto je preprogramované do kapitoly 4 a 2,5. A ja chápem, že toto je externý jazený príjem. Znamená to, že znamená to, že budeme mať dodatočných 2,5, ktoré sa dostane do rozpočtu. Sa dostane do rozpočtu. Kde to bude v rozpočte? je to vo fonde, je to v kapitole 4, alebo je v rozpočte niečo osobitné, kto to bude kontrolovať, ako to robíme, aký je mechanizmus, sú to nové prostriedky, to je tiež otázka, ktorú môže všeobecný spravodajca, vyžaduje si to nejakú zmenu rozpočtu. Čo to je? Z rozpočtového hľadiska, aký je mechanizmus, vystupuje vstupuje do rozpočtu, a kde sú tie peniaze. Pani Vana, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja mám podobnú otázku ako predrečníci a to tiež e, k e, plánovanému podielu e, rozpočtu členských štátov a odstieram mám neoficiálny dokument rady, že celkové, že 3 miliardy budú započítané rozpočtu EÚ a že sa nepredpokladajú príspevky členských štátov. Môžete to potvrdiť, alebo to je eh, zlé vyjadrenie v neoficiálnom dokumente. A druhá vec sa týka obsahu, či o tom už hovoril, eh, mandát rozhodnutí. Takže prečo, aké opatrenia sa očakávajú, to je relatívne nešpecifické. Na jednej strane sa hovorí o humanitárnych otázkach pre utečencov, to je dobré, no potom aj veľmi všeobecne o opatreniach lokálnej a regionálnej úrovni. Na riadenie utečeneckej otázky sa dá chápať všelijako a ja sa pýtam, e, či e, sa to týka aj opatrení na ochranu hraníc, alebo policajných opatrení, alebo e, vylučujete niektoré opatrenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Sinadinos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som veľmi prekvapený z rýchlosti, s ktorou Európska únia. A samozrejme to, že sa rozhodla podporiť e, Turecko. A, a pretože zatiaľ čo celý svet bojuje proti tejto hrozbe, ktorý predstavuje islamský štát, tak Turecko trochu zahostávalo. Čo sa týka e, samotných utečencov, častokrát sú nabádaní k tomu, aby Turecko opustili a vydali sa ďalej na západ. Čo sa týka prostriedkov, e, tri, sú mi 3 miliárd, myslím si, že sa môžeme všetci míliť, pretože Historicky a tradične Turecko nikdy neočakávalo nič od týchto organizácií ani nikdy nerešpektovalo eh, rezolúcie OSN. Eh, okupuje už mnoho rokov eh, severnú časť Cypru, dve tretiny ostrova. A tlak zo strany Európskej únie na to, aby mohli odpovedať na veľkú migračnú e, krízu. Ak si myslíte, že z Turecka prídu výsledky, tak sa mýlite. Turecko už dostalo prostriedky, ktoré mali za úlohu pomôcť vysporiadať sa s migrantami nie je to prvýkrát, kedy e, sa Turecku dali tieto prostriedky. Tieto prostriedky už mobilizované boli pod e, v rámci rozličných rozpočtových kapitol, avšak e, ten tlak sa nezmiernil. Nezmiernil sa tok migrantov na pôdu Európskej únie. Možno si komisár myslí, že tie prostriedky, ktoré sa doteraz poskytli, e, neboli dostatočné a preto sa vyčlenuje ďalšie, e, ďalšie 3 miliardy eur, ktoré snáď tento problém e, vyšetria. Avšak čo sa v skutočnosti stane? Tieto 3 miliardy sa pridelia a prílev migrantov bude pokračovať. A potom budeme pokračovať s vyčlenovaním ďalších prostriedkov. Kde je tá záruka, že E, tieto peniaze budú naozaj Tureckom vynaložené na ten účel, na ktoré, e, ktorý je zamýšľaný alebo bude naozaj vynaložený na iné e, veci. Existujú akékoľvek záruky pre členské štáty. Čo sa stane, pokiaľ bude Turecko potrebovať ďalšie peniaze? Existujú e, e, spôsob, kde eh, kedy eh, tieto prostriedky budú vynaložené správne. Má na to Európska komisia nejaký dosah? Chevalier. Sì, grazie rapidamente. Non sto dilungarmi sul discorso politico Áno, hovoríme o e, tejto disk, e, diskusie, ktorá je politická a samozrejme ten, kto poskytuje aj e, tieto prostriedky, príjma aj politickú zodpovednosť. Čo sa týka kontroly týchto fondov v rámci toho, že už sú pridelované vo chvíli núdze, častokrát tieto prostriedky ktoré sú poskytované pre utečencov, respektíve na utečencov, tak tie sprevádza zvyčajne nedostatok e, kontroly, alebo e, absolútny nedostatok e, kontroly. Takže ak sa vám tieto prostriedky podarí nájsť, máte už zavedený systém kontroly, akým spôsobom budú tieto prostriedky Tureckom vynaložené, tak aby sa naplňali cieľ, pre, pretože E, e, iným, pretože inými slovami je absolútne zbytočné vynaložať akékoľvek prostriedky, pokiaľ nebude, nebudú jasne odkontrolované. Ďakujem. Si, monsieur Maragall. Ďakujem, pán Maragall. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že by sme sa mali poďakovať komisii za jej snahu a za to, že nám predložila túto výzvu a za to, že komisia sa aspoň snaží e, podávať tieto informácie zo s trochou cukru. Avšak e, bol by som viac za, keby tu boli pevnejšie záväzky zo strany členských štátov, a mm, keby sme mali jasnú predstavu o tom, kam tieto prostriedky vlastne budú smerovať. Pretože prístup e, ku konsolidovanému rozpočtu bolo práve vyhnúť sa takýmto e, veciam, kde vy hovoríte, že 2,5 miliardy e, z členských štátov budú predložené ako externé zdroje Myslím si, že existuje reálna pomoc, potreba na to, aby sme vedeli, akým spôsobom budú tieto peniaze prúdiť do rozpočtu a ako budú eh, prerozdeľované. Ináč budeme iba dávať a poskytovať peniaze na akýsi nedefinovaný projekt eh, a pritom nebudeme absolútne vedieť, eh, o čom sa rozprávame. Hovoríme, sa, hovoríme o humanitárnej pomoci, ale čo to vlastne znamená? Vieme, odkiaľ peniaze pochádzajú, ale nevieme, kam idú. Takže zdá sa mi, že potrebujeme jasnejšie a detálnejšie informácie o tomto. A samozrejme je to niečo, čo môžeme e, pod, e, podporiť za predpokladu, že budeme e, zodpovední predložiť tento program. A ak mám predložiť tento program občanom, musím vedieť, akým spôsobom tento program bude spravovaný. My Vítame túto snahu zo strany komisie, avšak nedostatok eh, informácií od rady je mm, šokujúci. Eh, pretože keď sme hovorili o strednodobom eh, stave rozpočtu a viacročného finančného rámca, hovoríme teda o virtuálnych politikách namiesto toho, aby sme hovorili je jasné, že potrebujeme normálne vzťahy eh, s krajinami v takejto situácii. Ale teraz hovoríme o krajine, ako, ako je Turecko. Čo teda urobíme? Vyplatíme im iba peniaze a zatvoríme oči eh, nad tým, čo sa bude diať potom? A to je veľká výhrada od eh, mnohých. Potrebujeme prísne pravidlá a samozrejme také, ktoré bude e, rozumné a ktoré budú vyvodzovať zodpovednosť. Myslím si, že Európska únia, respektíve členské štáty musia byť oveľa aktívnejšie e, v tomto. E, jednoducho to nemôžeme nechať na krajinách pôvodu a povedaním, že tak sa s tým vysporiadajte. Myslím si, že v súčasnosti nerobíme dosť. Ďakujem, nevidím žiadne ďalšie prihlášky do diskusie. Chcem poďakovať tlmočníkov, ktorí akceptovali, že predlžia tlmočenie o 10 minút, lebo sú tu dnes už od 9 ráno. Veľmi úprimne vám ďakujem. Kým dám slovo pani Kalvíňa, veľmi stručne ide o to, či tieto e, veci sú v rozpočte EÚ, alebo je to nejaký vedľajší rozpočet vedľa rozpočtu EÚ. To je moja prvá otázka. Ďalej potom. Pripomenuli by ste nám, pani Kalvino, záväzky, ktoré mali krajiny splniť do trust fundov Afrika a Sýria. Aké sú záväzky e, prijaté do dnešného dňa? A potom, aký je kľúč rozdelenia medzi členskými krajinami? Je tu dohodnutý kľúč, alebo je to na vašom rozhodnutí, dámy a páni? Máme 12 30, e, máte 10 minút na odpoveď na naše otázky. A určite sú tu ešte aj ťažké politické otázky, ktoré sa za tým skrývajú, ale určite e, sa nedá e, diskutovať o prísune vody, keď už je oheň v dome. Ide o riešenie migračných tokov. E, ľudia, ktorí utekajú, utekajú pred vojnou smerom do Európy. Oui, merci beaucoup, monsieur le, le président, et merci beaucoup à vous. Ďakujem a ďakujem vám všetkým, pretože si myslím, že otázky, ktoré ste položili, sú naozaj aktuálne a myslím si, začnem snať tým, že zdieľame väčšinu vašich komentárov a potrebu byť veľmi opatrný a veľmi bdelý, pokiaľ ide o použitie týchto fondov, e, ktoré majú pomôcť e, utečencom a zvládaniu tokov utečencov. Ak dovolíte, dám slovo na záver ešte pánu Prezovi, aby vysvetlil technické otázky, e, rozpočtovo-technické otázky. Chcel by som uistiť pána Olbrichta, že neuvažujeme nad e, transferom do ďalších fondov, ktoré boli vytvorené. Väčšina príjmov a rozpočtových položiek budú e, prichádzať z doplnenia existujúcich programov, na ktorých sme sa e, dohodli pri rokovaniach o rozpočte na rok 2016. A chcel by som vysloviť e, vďaku Európskemu parlamentu za to, že vydržali až do posledného okamihu a že kvôli ním tieto programy EPA a EIA pretrvali na zozname rokovania do posledného okamihu. Takže e, tieto prostriedky boli a sú určené Turecku, tak ako je to v právnom základe, a humanitárna pomoc bude pochádzať z rezerv pre e, takéto účely. Takže nie sú to zatiaľ prostriedky, ktoré sú alokované v rámci rozpočtu na rok 2016. Pán Kristoforu e, nastolil veľmi dobrý bod e, a síce, že vytvárame dojem, že nič nerobíme. Avšak moji kolegovia na komisii robia dňom i nocou a náš e, podpredseda, ktorý ktorá nemohla prísť, pretože cestuje do Grécka, aby e, podpísala dohovor s UNHCR. Takže naozaj sa snažíme robiť všetko, aby sme dosiahli naše ciele. Čo sa týka alokácií, tie boli zdvojnásobnené, avšak eh, pretrváva pocit, že v teréne nerobíme dostatočne. Je to spôsobené aj tým, že humanitárna pomoc eh, je smerovaná prostredníctvom mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií a časť eh, financovania, ktorá pochádzajú z kapitoly 3, sú manažované členskými štátmi Samozrejme, členské štáty boli prekvapené prílevom e, týchto financií a neboli ich schopné absorbovať. Takže niektoré nástroje, ktoré máme k dispozícii, sme momentálne nechali e, bokom a e, využívame tzv. To núdzové, ten núdzový priestor, ktorý vytvárajú ESF na to, aby sme mali tieto peniaze k dispozícii, pretože ináč tie nástroje, ktoré boli pôvodne k dispozícii, neumožňovali dostatočnú absorpciu, pretože nič takéto sa doteraz nestalo. Vyskytlo sa mnohé otázky, ktoré sa e, týkajú využitia prostriedkov z takéhoto fondu a, a niektorí kolegovia e, od niektorých kolegov z Grécka a Cypru, e, či tieto prostriedky sú určené Turecku poviem ešte raz, e, tieto peniaze sú určené na veľmi konkrétne ciele pomoci utečencov a hostiteľským komunitám. To znamená, že e, nejdú do tureckého rozpočtu ako takého, e, v žiadnom prípade to nebude integrované. A aké potreby hľadáme. Samozrejme, tá prvá vlna bude zahraňať predovšetkým humanitárnu pomoc e, v klasickom zmysle, to znamená podporu organizácie, ako je Červený e, kríž, kde nasleduje niekoľko krokov. A samozrejme sú tu aj ďalšie potreby, takže mm, náš odhad potrieb je koordinovaný s UNHCR a ďalšími organizáciami OSN, ktoré sú v teréne. A zdá sa, že máme spoločné chápanie a síce to, že tento problém e, je aj to, že veľká časť z týchto populácií, ktoré ušli, nežijú v utečeneckých táboroch, ale žijú e, voľne mimo nich, napríklad v lesoch Južného Turecka. E, musíme zabezpečiť e, prístup k základnému vzdelaniu, e, psychologickej podpore pre deti a v prvej fáze, toto je aj priama podpora, keď budeme musieť rozvinúť základné infraštruktúry, e, rozvoj e, komunitných služieb a komunitných cetier. A v druhej fáze musíme rozvinúť aj miestnu infraštruktúru. Takže posúdenie potrieb je jasne zamerané na potreby e, utečencov a hostiteľských komunít a žiadne, na žiadne iné kroky e, ktoré by mohli spôsobiť e, obavy Európskemu parlamentu alebo Európskej komisii. To je samozrejme všetko iba predbežné. Táto analýza prebieha a budeme vás informovať o vývoji v tejto oblasti, keďže budeme mať lepší vhľad do tohto problému. Ďalšou, treťou veľkou záležitosťou je kondicionalita a, a podmienečnosť. E, tento nástroj e, e, je založený na spolupráci Európskej únie a Turecka, ktorí pripravujú akčný plán. Avšak ten je podmienený e, angažovanosťou e, tureckých úradov. A ako som povedala, e, táto suma nejde ako jednorazová suma niekam. E, pôjde v platobnej e, sekvencii na projekty, ktoré sú implementované. A tu je je tu časť týchto prostriedkov, ktoré sú určené na rok 2016, ale o to významnejšia časť ešte na rok, e, na rok je vyčlenená na rok 2017 za predpokladu naplnenia podmienok. Niektorí navrhli, že rada si neplní svoje záväzky. Myslím si, že by sme mali zobrať do úvahy aj to, že členské štáty nefungujú iba jednotlivými príspevkami na, na európske nástroje. Niektoré členské štáty boli mimoriadne aktívne a povedala by som až štedré bilaterálne. A to nemôžeme ignorovať, ak e, hodnotíme kroky členských e, štátov. Ale chcela by som to spomenúť práve tu a na tejto pôde. E, pani Vana sa spýtala, čo my by sme mohli urobiť e, z neoficiálneho dokumentu, ktorý bol poskytnutý e, rade, kedy sa hovorilo, že 3 miliardy by mohli pochádzať z európskeho rozpočtu. To bol neoficiálny dokument, ktorý bol predostretý francúzskou a nemeckou delegáciou, ktorý však nepodporil Koreper a táto diskusia momentálne prebieha. Neustále kontrolujeme na našich iPhonech, aká čo sa deje na rady. Avšak mm, nie je to ani návrh rady, ani nejaká spoločná línia. A e, ešte záverom iba odkaz na rýchlosť jednotlivých krokov a e, výhrady e, voči rýchlemu angažovaniu. V posledných mesiacoch sme boli svedkami toho, že európsky rozpočet je nástroj, ktorý e, pre mnohých nemusí byť do, dostatočný na to, aby sme vedeli odpovedať na všetky výzvy. Avšak e, sú tu určité prvky flexibility, ktoré nám umožňujú odpovedať aspoň na niektoré výzvy, aspoň do určitej miery. Minulý rok sme videli, že napríklad grécka kríza bola e, témou e, v júni a v júli a e, európsky rozpočet určil v platbách 2 miliardy eur. Bola to rýchla odpoveď, aby sme sa vyrovnali s núdzovou situáciou. Potom tu bola mliečna kríza, na ktorú sme nasadili eh, ďalšie prostriedky, eh, ktoré sa navyšili o 700 miliónov. Teraz čelíme tejto ďalšej kríze a myslíme si, že je dobré priznať si, že niekedy niektoré prvky sú aj pozitívne. Napríklad to, že e, môžeme nájsť kreatívne spôsoby, aby sme sa vysporiadali s potrebami a hľadaním riešením v rámci právneho rámca, ktorý existuje a zabezpečili to, že všetky kontrolné mechanizmy a politická e, zodpovednosť funguje aj naďalej. Tak, ako je to v prípade prípade tohto nástroja. Nachádzanie týchto kreatívnych riešení e, je to v podstate, za čo si platíme. Takže toto je vlastne pozitívnou správou, že takéto kroky sme schopní e, prijať a že budeme schopní to odkomunikovať lepšie. A myslím si, že to pozitívne vnímajú aj európske občania, ale predovšetkým aj utečenci, ktorí žijú okolo nás a dám slovo ešte Silvánovi a tým spôsobom funguje tento mechanizmus príjmov. Ďakujem veľmi pekne, pani pán predseda, takže týchto 2,5 miliardy, ktoré sa pridávajú k tomu, čo už existuje v európskom e, rozpočte. Áno, taký je návrh komisie. Akým spôsobom to bude fungovať? Toto je opatrenia, ktoré existuje e, v e, finančnom nariadení, to znamená, ktorý umožňuje donorom mimo európskeho rozpočtu e, prijať mimoriadne odvody do európskeho rozpočtu na konkrétne nástroje, ktoré im umožňa zúčastniť sa na implementácii. Takže tento e, príjem navýši prostriedky, ktoré sú dostupné v jednotlivých nástrojoch, predovšetkým humanitárnej pomoci a e, vstupovom nástroji. A komisia e, bude mať preto lepšie prostriedky, ako implementovať tieto politiky v tomto prípade so špecifickými cieľmi, predovšetkým čo sa týka utečencov v Turecku. Takže toto nie je formálne súčasťou rozpočtových prostriedkov vo výročnom rozpočte, ktoré sa dohodli na rokovaniach o rozpočtách, avšak budú to prostriedky, ktoré budú k dispozícii na roky 2016 a 2017 a tie, tie budú navýšené o 2,5 miliardy. Prepačte, pán preza, a to znamená, že je tu osobitný nástroj, alebo to bude rozpočet v priamom slova zmysle rozpočet Európskej únie? Je to európsky rozpočet a je to špe- špeciálna osobitá rozpočtová línia, e, ktorá e, má výdavky na základe e, príslušných právnych opatrení. Tak stála otázka Takže sa tam, je tam jasne povedané, na ktoré kroky možno tieto e, financie použiť a musia sa rešpektovať e, kritéria oprávnenosti, predovšetkým ako napríklad humanitárna pomoc. A samozrejme funguje to aj pre účely kontroly, pretože pán Vale sa pýtal, kto to bude teda kontrolovať. Takže E, implementačné nástroje v rozpočte a kontroly, ktoré už v súčasnosti existujú, sa budú vzťahovať aj e, na e, tento nástroj. Takže bude to mať úplne rovnakú úroveň kontrolu tak, ako je to v súčasnosti v rozpočte. To znamená, že pre rozpočet 2016 zapíšeme milión, miliardu 250 miliónov dodatočných príjmov, to až je polovička tých 2 miliard 500 tisíc, ktoré majú dať členské krajiny v roku 2016 17. Um, so, e, Nie sú uh, vlastne zapísané disponibilita uh, v roku 2016 v prospech utečencov sa navýšia o takúto sumu. Tá, tá časť, ktorá z, z externých príjmov, tie nie sú predmetom autorizácie zo strany e, rozpočtových orgánov. Sú to individuálne príspevky členských krajín, ale budú, pat, budú prináležať k príjmom, do príjmovej časti rozpočtu. Budú to príjmy realizované a objavia sa tiež v e, implementácii rozpočtu, čiže miliarda 250 tisíc dodatočných príjmov. Uvidíme, ako to bude distribuované. Ale toto umožní zvýžiť o miliardu 250 miliónov pomož, e, fondy e, prístupové a humanitárne prostriedky. Nie je to nejaký trastový fond na, na okraji. Aké je teda rozvrstvenie medzi krajinami? to, čo sme e, navrhli z komisie, je, že e, tá distribúcia by mala, e, mala byť založená na národných HDP. To je tá známa, známa formulka všetkým členským krajinám. Jediné, čo chýba, je teda súhlas členských krajín. ale sme v, e, už takmer vo vianočnom e, čase a preto máme právo snívať. Pripomente nám, čo uh, uh, treba previesť s tým trastovým fondom, tie príspevky krajín miliarda 200 miliónov. Uprednostňujem odpoveď písomne, pretože, preto som poprosila skôr pána Bezu, aby mal aktuálne informácie. Ďakujem vám všetkým za toto upresnenie. Ďakujem s kolegom, ktorí zostali našim tlmočníkom takisto a rozpočtový výbor upresňujem sa stretne alebo delegácia 8. až 10. E, februára spojde de- delegácia do Turecka. A to bude príležitosťou na mieste činu e, sa pozrieť, ako e, prebiehajú tieto európske príspevky na pomoc utečencom, ktorí teda zostanú v Turecku a nepôjdu do Európy. Máte ešte ďalšie otázky? Ak nie, vôbec to nie je nevhod. Ďalšie stretnutie výboru budúci rok v Bruseli 27. a 28. januára. Želám vám veľmi pekný, pekný záver roka. Dámy a páni, vám všetkým, ktorí ste nám pomohli tak dobre pracovať.